chvíľa začneme. Nož a veľmi pekne vás prosím, buďte vítaná, vážená pani dezignovaná komisárka Cecilia Malmström pre vnútorné záležitosti. Vítame vás na pôde nášho výboru a dovolte mi na začiatok vám zaželať všetko dobré v novom roku 2010 dar la bienvenida. A dovolte mi, aby som ešte raz teda privítal pani Ceciliu Malstrom ako eh, dezignovanú komisárku pre eh, oblasť občianských eh, slobod, pravodlivosti vnútorných vecí v budúcej komisii. Vypočutie bude trvať 3 hodiny. Čo vám nás nutí k tomu, aby sme dohliadali nad disciplínou, pokiaľ ide o čas, ktorý je vám prisúdený pre každý príhovor. Vzhľadom na žiadosti, ktoré sme obdržali z e, výboru pre zamestnanosť a pre e, ženské e, práva, budú vždy tri otázky z jedného výboru a tri otázky z druhého výboru z týchto dvoch výborov. Takto sme sa dohodli s koordinátormi politických frakcií, aby všetky 27 otázok, ktoré obdrží pani komisárka, sa formulovali za, jeden, za jednu minútu presne a budú zodpovedané pani dezignovanou komisárkou dvojminútovou odpovedou. Následne bude pokračovať druhá doplnková otázka, prípadne komentár z strany europoslancov a nám bude mať eh, pani komisárka možnosť eh, odpovedať eh, v rámci jednej minúty. Takže jedna minúta odpoveď, dve minúty odpoveď, jedna minúta otázka druhá a jedna minúta duplika alebo druhá odpoveď zo strany dezignovanej komisárky, takže chcem požiadať každého z europoslancov, aby v rámci svojho príhovoru dodržali túto časovú lehotu maximálne tak, ako som mi to stanovil, aby som vám nemusel vypnúť mikrofón a aby sme oh, takto fungovali, tak ako to bolo počas predchádzajúceho vypočutia pani dezignovej komisárky Vivian Reding na výboru LIBE. Takisto chcem poprosiť aj pani dezignovanú komisárku, aby dodržala túto časovú lehotu tak aj počas svojho úvodného príhovoru, na ktorý má 10 minút, kde predstavíme túto prácu a teda chceme zaželať úspešnú spoluprácu medzi komisiou a Európskemu parlamentu v takomto kľúčovom momente, kedy implementujeme Lisabonskú stratégiu, kde kľúčovou záležitosťou Lisabonskej stratégie je práve priestor bezpečnosti, spravodlivosti a e, vnútorných vecí. A v čase, kedy e, implementujeme chartu základných slobod. Dobrý deň ešte raz, pani Malsto, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, budem začnem teda svoj príhovor v švedštine. Vážený pán predseda, vážení členovia tohoto výboru, je mi veľkou cťou, že dnes som tu ako ako kandidát na komisára, ktorý je zodpovedný za vnútorné veci. Asi ma poznáte z Európskeho parlamentu, alebo vlastne ešte na jeseň, keď som zastupovala švedské predsedníctvo pri mnohých diskusiách v to, tomto parlamente. Som veľmi rada, že tu môžem byť a veľmi sa teším na našu ďalšiu spoluprácu v najbližších 5 rokoch. V decembri sa schválil štokholmský program so uh, Európskou radou a takmer súčasne vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Tieto dve oblasti znamenajú viac vplyvu pre Európsky parlament a znamenajú aj efektívnejšie prijímanie rozhodnutí na Európskej rade. Tak Lisabonská zmluva, ako aj štokholmský program, ktorý vstúpil do platnosti, nám poskytuje jedinečnú možnosť, ako riešiť otázky, ktoré skutočne eh, chcú naši občania, aby Európska únia riešila žiaden členský štát nemôže sám e, riešiť e, rizika a hrozby organizovaného zločinu. Sú tu veľké výzvy, ako napríklad intenzívnejšia migrácia. To musíme tiež spoločne riešiť. Sú tu oblasti, kde je jasná pridaná hodnota zo spolupráce v Európe. Zároveň som si plne vedomá toho, že my, čo zastupujeme Európsku úniu, sa musíme zabrať otázkou nedostatku legitimity. Vieme, že volebná účasť na európskych voľbách klesla pri každých voľbách a to je samozrejme znepokojujúce. Môžeme vytvoriť e, dôveru iba tým, že budeme počúvať, čo si občania želajú a čo očakávajú od Európskej únie a potom sa musíme snažiť zabezpečiť výsledky v týchto oblastiach. Musíme lepšie viesť dialog s verejnosťou, ako aj s občianskou spoločnosťou a musíme vysvetľovať, čo robíme a prečo. A táto zodpovednosť samozrejme na nás všetkých, čo tu sedíme. Štokholmský program nám poskytuje možnosť zabezpečiť to, aby sa riešili e, tie znepokojenia našich občanov, ktoré ich skutočne zaujímajú. Tie vízie, ktoré by som vám chcela prezentovať, pochádzajú zo štokholmského programu a k vypracovaniu priorít mi veľmi prispelo vaše uznesenie z novembra. Mojím cieľom je, aby európska politika v oblasti, vnútornej oblasti sa zameriavala na ochranu a posilnenie základných práv. Európska spolupráca sa musí opierať o naše spoločné hodnoty a tieto musíme bez výnimky rešpektovať. Občania si musia byť istí, že máme bezpečnú Európu, kde sa garantuje ich sloboda, právna istota a integrita v rámci mojej práce v oblasti vnútornej politiky Európskej únie by som chcela posilniť solidaritu. To je kľúčové slovo. Ide o solidaritu medzi inštitúciami EÚ, ako komisiou, parlamentom a radou a ide samozrejme o solidaritu medzi členskými štátmi. Keď chceme riešiť obrovské úlohy, ako je e, azylový a migračný systém, tu sa musíme opierať o humanizmus a efektivitu. Ide o solidaritu medzi všetkými orgánmi, ktoré bojujú proti kriminalite. Oni musia lepšie spolupracovať, aby bojovali proti tým hrozbám, ktoré sú pred nami. Samozrejme ide aj o solidaritu v rámci komisie, aby sme konali všetci e, rovnakým spôsobom, aby medzi nami vládla kolegialita. Dovolte, aby som to konkretizovala. Poprvé by som chcela spoločne vypracovať spoločnú politiku pre migráciu a azyl. Myslím si, že potrebujeme globálny prístup, musíme mať partnerstvo s tretími štátmi a musíme ponúknuť ochranu tým, ktorí to potrebujú, musíme ponúknuť legálne pristahovalectvo a musíme e, podporiť e, rozvoj v našom okolí a musíme bojovať proti ilegálnej migrácii. Azylová politika poskytuje možnosť, akým konkrétnym spôsobom môžeme reprezentovať tie hodnoty, ktoré chránime, ako je solidarita a ľudská dôstojnosť. Preto by som chcela, aby Európska únia sa stala jednotným priestorom ochrany, kde nebude možné niekoho prenasledovať ani utláčať. Musíme vypracovať spoločnú politiku, aby sme zabezpečili ochranu a azyl, ktorý sa bude opierať o solidaritu, predvydateľnosť a zdieľanú zodpovednosť. Európa musí poskytnúť ochranu tým, ktorí ju najviac potrebujú, pričom je dôležité e, rešpektovať princíp non-refoulement. Iba takáto politika môže byť hodnoverná, ak samozrejme budeme riešiť aj nelegálnu migráciu efektívnym spôsobom. Jeden z najväčších úspechov EÚ sú štyri slobody. Tým, že sa odbúrali hranice, podniky ako aj občania sa môžu voľne pohybovať cez hranice. To, že tu nie sú vnútorné hranice, znamená zároveň, že musíme mať efektívne stráženie a dohľad nad vonkajšími, nad vonkajšími hranicami. Dôležitá je politika readmisie, ktorá je humánna. Takáto politika sa musí rozvinúť a, a realizovať v spolupráci s tretími štátmi. Po druhé, by som chcela vytvoriť systém pre legálnu imigráciu do Európy. Väčšina členských štátov má starnúce obyvateľstvo a ak chceme byť konkurencieschopní v budúcnosti, ide o to, aby sme mali dynamický a flexibilný trh práce. Samozrejme, naše členské štáty sú veľmi rôzne, ale je jasné, že v budúcnosti budeme e, potrebovať viac eh, migrácie pracovných síl do Európy. Musím sa zamerať na tie výhody pre ľudí, eh, aby prišli do Európskej únie, ale legálnym spôsobom. Na to, aby to fungovalo, musia existovať takéto možnosti a musí to byť situácia, ktorá bude prospešná pre obidve strany. To znamená, že tí ľudia by pracovali u nás pod dôstojnými podmienkami a takýmto spôsobom môžu prispieť tomu, aby sa európska spoločnosť ďalej rozvíjala. Zároveň musíme mať lepšiu integračnú politiku, ktorá sa bude zameriavať na potreby e, pracovných trhov a ľudia, ktorí k nám prídu, musia byť plne e, integrovaní. Dôležité je mať Immigration Code, ktorý by zabezpečil práva pre legálnych migrantov, aby mali také práva ako občania Európskej únie. Tuto je pred nami veľa práce, aby sme to lepšie skoordinovali a aby sme mali lepšiu efektivitu v rámci súčasnej migračnej politiky. Preto by som chcela spraviť určitý prehľad všetkej, všetkých politík a všetkej legislatívy, ktorá platí v tejto oblasti. Po tretie, chcela by som vypracovať určitú internú bezpečnostnú stratégiu, ktorá sa opiera o solidaritu a rešpekt základných práv táto stratégia by mala umožniť, aby sme využili všetky nástroje, ktoré máme v dispozícii, aby sme bojovali proti rozličným formám hrozie. Musíme obraňovať naše štyri slobody a musíme zabezpečiť dôstojný život a bezpečnosť našich občanov. Musíme, musíme integrovať orgány, ktoré bojujú proti kriminalite, ako aj musíme integrovať do toho trestnoprávne systémy. Musíme dokázať našim občanom, že myslíme to vážne, že chceme bojovať proti organizovanému zločinu, ktorí ohrozujú našu spoločnosť. Tu ide napríklad aj o terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne zneužívanie detí, korupcia, cyberkriminalita a drogy. Európske orgány ako Frontex, Europol, Sepol musia zohrávať dôležitú úlohu. Dôležitá je spolupráca so Eurojust a s Agentúrou pre základné práva a táto spolupráca musí byť prehlbená vypracujem návrhy, aby tieto orgány mohli lepšie pracovať a začneme Frontexom. Samozrejme, pre efektívnu spoluprácu je dôležité, aby sme si efektívne vymieniali informácie a môjim plánom je, aby toto prebiehalo v lepšom ráme, aby sme zabezpečili lepšiu ochranu osobných údajov a aby sme dodržiavali zároveň e, základné práva. Vážený pán predseda, Európa musí byť silným partnerom v čoraz viac globalizovanom svete externá dimenzia bezpečnosti, slobody a spravodlivosti sú veľmi dôležité. Musíme pracovať veľmi úzko s našimi, spolu, s našimi susedmi a, spojencami. Jedné z mojich prvých opatrení je určitý akčný plán, aký sa má realizovať štokholmský program. Toto spravím spoločne s Vivian Reading. Tento akčný plán bude obsahovať zoznam iniciatív, ktoré spoločne vypracujeme. Budeme sa tu opierať o premyslené a konkrétne dokumenty. Teraz, keď Lisabonská zmluva konečne vstúpila do platnosti, skoro, skoro celá oblasť mojej zodpovednosti e, sa bude riešiť v spolupráci a spolurozhodovaní s Európskym parlamentom. Toto je veľmi dôležitá zmena, zvyšuje legitimitu a zároveň zvyšuje zodpovednosť aj e, vnútornej politiky EÚ. To znamená, že ja budem s vami v najbližších 5 rokoch veľmi úzko spolupracovať. Ja som vždy e, zapájal do mojej práce verejnosť a chcel som pôsobiť transparentne. Preto je dôležité, aby všetky inštitúcie v relevantných otázkach boli informované. Budem sa, sa zabezpečovať za lepšiu legislatívu, lepšiu otvorenosť. Chcem, aby e, návrhy komisie boli lepšie pochopiteľné a prístupnejšie. Vážený pán predseda, 7 rokov som pôsobila v parlamente, 5 rokov som pôsobila v parlamente a veľmi viem, aké veľké kompetencie sú v tomto parlamente. Som pripravená s vami spolupracovať, aby som obhajoval európske hodnoty. Pokúsim sa vybudovať Európu občanov. Je to Európa, kde sa rešpektujeme a garantujeme ochranu, kde slúčime aj teda bezpečnosť a osobné slobody. Je to Európa, ktorá rieši otázky, ktoré od nás občania očakávajú, že budeme riešiť. To znamená, že organizovaný zločin, kde chceme garantovať dôstojnú, humánnu azylovú politiku a kde zároveň chránime vonkajšie hranici, hranice proti ilegálnej migrácii. Pre nám je veľa práce, ale s, s vašimi znalosťami, s vašim nasadením sa pokúsim spraviť všetko preto, aby sme zabezpečili čo najlepšie výsledky tejto dôležitej oblasti. Ďakujem pekne za pozornosť. Sorry, Thank you, Mrs. Malmström. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Malmström. Vy ste sa skutočne poponáhľali, aby ste to stihli za tých 10 minút plus 1 minúta flexibility, takže dúfam, že v podobnom duchu bude pokračovať aj celé vypočutie. Začneme s otázkami v súlade s rokovacím poriadkom a dehontovým systémom, takže ako prvý dostáva slovo pán Busutil. Ďakujem pekne, pán predseda. E, stovky e, lodí pristávajú na e, európskom pobreží z Afriky. Je to organizovaný zločin, nelegálna migrácia. Sú to škandalózne, škandalózne veci 21. storočia, ktoré majú veľmi zlé dôsledky ľudskú tragédiu. V našich moriach stratí každoročný život, stratí stovky ľudí. No a je to dispropočná záťaž tiež na krajiny Južnej Európy, ktorí musia zachraňovať týchto ľudí, ktorých musia príjmať na svojej pôde a rovnako sa o ne musia starať občania týchto krajín, dnes veľmi pozorne sledujú toto vypočutie a chcú um, záväzok z vašej strany a na to, že raz a navždy skončíte s touto tragédiou. Moja otázka je veľmi jednoduchá a jasná. A ste ochotná prijať tento záväzok? Zastavíte raz a navždy túto nelegálnu imigráciu a ak áno, tak ako? Ďakujem pekne, pani Malmström. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Busutil. Súhlasím s vami, že v stredomorskom v stredozemnom mori sedie deje množstvo tragédií. My potrebujeme v súlede so ženevským dohovorom a dávať ochranu e, tým, ktorí to potrebujú, ale aj na to, aby sme túto politiku dokázali obrániť, potrebujeme bojovať proti nelegálnej imigrácii a organizovanému zločinu a obchodovaniu e, s ľudskými bytostiami. Ja neviem, či sa mi to podarí samotnej, ale e, s vašou pomocou, s vašou spoluprácou sa budem veľmi intenzívne venovať tomuto problému. Potrebujeme posilniť Frontex, ako som povedala, vo svojom príhovore potrebujeme zvýšiť solidaritu medzi členskými štátmi na to, aby sme sa podelili a zdieľali tú zodpovednosť. Čo skoro na Malte otvoríme úrad agentúru pre azyl, ktorá nám pomôže riešiť tento problém. Máme problémy a rôzne programy, napríklad aj na Malte, ktorý bude čoskoro vyhodnotený. A dúfam, že bude Ehm, zmenili na permanentný a stabilný program. No a samozrejme, treba veľmi intenzívne spolupracovať s tretími krajinami, aby sme hľadali spôsoby, ako riešiť v spoluprácu s týmito krajinami túto situáciu, ako ich zapojiť do práce, aby sme zastavili nelegálnu imigráciu. No samozrejme potrebujeme globálny prístup. Imigrácia je s nami už od Adama a Evy. No a bude to pokračovať pokiaľ budú existovať e, hospodárske a ekonomické rozdiely medzi krajinami. Takže na to je veľmi široká dimenzia e, zahraničnej politiky na to, aby sme podporovali ľudské práva, demokraciu a hospodársky rozvoj týchto krajín. Takže je to skutočne veľmi široká a komplexná otázka, ale ja budem spolupracovať s parlamentom, s vami na to, aby sme tento problém riešili. Ďakujem pekne. Pán Busutil, doplňujúca otázka. Ďakujem veľmi pekne. Mm, už eh, vliali ste eh, do nás nádej, že raz sa tá situácia vyrieši. Nož a teraz tento pilotný projekt, pilotný projekt, ktorý by mal pomôcť krajinám Južnej Európy pomáhať imigrantom, ktorí sa dostanú do týchto krajín a eh, pritrásite do zvyšku Európy. Bohužiaľ, tento projekt je založený na dobrovoľnej solidarite a nie účinnej solidarite. Takže ja by som si od vás chcel vypočuť viac detailov o tom, ako tá solidarita sa odzrkadlí aj v skutkoch a nie len v prázdnych slovách. Ďakujem. Nož, ja myslím, že už sme sa dostali v oblasti solidarite, solidarity v posledných dvoch rokoch veľmi ďaleko. Máme agentúru pre azyl, dúfam, že čo skoro bude otvorená. Frontex a mm, Fond na kontrolu vonkajších hraníc má veľké finančné prostriedky. V tomto malackom projekte je zapojených 9 krajín. Ja dúfam, že tam ten počet ešte narastie, ale je to dobrý začiatok a budeme hľadať spôsoby, ako tento malý projekt zmeniť na permanentný projekt s využitím všetkých prostriedkov. No a ja veľmi skoro predložím návrh na posunenie Frontextu Frontexu, aby tie krajiny, ktoré sa na tom zúčastňujú, splňali záväzky a aby splňali pakt o migrácii a azyle. Všetky krajiny sa k tomu zaviazali. My všetci vieme veľmi dobre, že atmosféra v rôznych krajinách je rôzna. No a my budeme môcť spolupracovať, len keď to budeme zdôrazňovať, keď budeme využívať všetky možné nástroje na to, aby tie štáty mohli byť solidárne nielen v teórii, ale aj v praxi. No a komisia predloží hm, čo najviac týchto nástrojov. Tak ako som povedala, ďakujem pekne a slovo teraz zostáva pán Moraes, vážená pani Malmström. Tak ako povedal môj kolega, solidarita je jedným z kľúčových problémov, s ktorým sa budete zaoberať a vo, vašom, vo vašich úvodných slovách ste tiež hovorili o základných právach. Vy budete prvou komisárkou pre vnútorné veci to portfólio je rozdelené medzi hm, vnútornými záležitostiami a základnými práv, právami, ale každá otázka, ktorá je dôležitá pre našu skupinu, protiteroristické opatrenia, SWIFT, PNR, um, hm, telesné skenery a iné, všetky obsahujú aspekty ľudských práv a bezpečnosti. Ako budete riešiť tieto veci? Samozrejme, budete komunikovať s e, komisárkou, ale bude to neustály proces potenciálnych konfliktov. No a príklad Eurodaku to ilustruje, ako to bude fungovať. A databáza, databáza otlačkov prstov mala byť len data, databázou, ale je možnosť, že to budú využívať aj iné orgány a ako vy zaistíte, aby dodržiavanie ľudských práv išlo ruku v ruka, e, ruke s bezpečnosťou v rámci vašho portfólia. Pani Malmström, ďakujem pekne, pán Moraes. že je to nové rozdelenie práce na komisii, o ktorom rozhodol predseda Barroso, možno kvôli tomu, že implementácia štokholmského programu je skutočne taká obrovská, takže potrebujeme dve ženy na to, aby to urobili, mm, na čo by boli potrební traja muži. Dobre, budeme na rovnakom generálnom riaditeľstve, budem spolupracovať veľmi úzko s pani Redingovou a ona minulý týždeň povedala, že všetky rozhodnutia komisie e, bude chcieť e, zohľadniť v oblasti základných práv a ja sa budem snažiť e, pomáhať jej v tom. rozdielie, že vstupu do platnosti Lisabon a máme spolurozhodovanie s Európskym parlamentom a ja sa teším, že mnoho, mnohé rozhodnutia, ktoré spadajú do Lisabonu, budeme rozhodovať spolu a ja rátam s tým, že spolu zaistíme, že sa vyhneme týmto konfliktom, pretože môž, sú to potenciálne konflikty, ale musíme sa spolu postarať, aby sme ich čo najlepšie vyriešili a ja viem, že so základnými a ľudskými právami sa zaoberám celý život a nevzala by som túto prácu, keby som e, nevedela, že tomuto portfóliu e, nestačia moje schopnosti. Ďakujem pekne, pán Moraes, ďakujem pekne. No už aj pre dve ženy, aj tie dve ženy budete mať pred sebou dve veľké výzvy. E, jedna z nich e, bude v centre vašich problémov a to je možnosť, čo sme si vypočuli a minulý týždeň francúzsky minister povedal, že španielské predsedníctvo by malo mať európsky systém PNR, ale už sme mali toľko problémov eh, s PNR z eh, USA. Ako sa vyrovnáte s touto výzvou eh, s ohľadom na to, čo sme sa mali poučiť z problematiky PNR, keďže sa s ňou zaoberáme už tak dlho? Pani Malmström, dobre, príklad PNR. Takže v rámci USA a oni majú pracovnú skupinu PNR, ktorá čoskoro zasadne na to, aby zhodnotila a, a spoluprácu medzi EÚ a USA e, z ohľade nákladov, e, proporcionality, aspektov ľudských práv a tak ďalej. A to musíme preskúmať predtým, než spravíme čokoľvek iné. A ja musím tiež povedať a zavezujem sa k všeobecnému, e, k všeobecnej kontrole všeobecnej kontrole na to, aby sme zistili, čo máme, čo chýba a ako to zorganizovať čo najlepšie. A keď to budeme robiť, tak proporcionalita, efektivita, užitočnosť a e, dodržiavanie ochrany a údajov bude zohrávať mimoriadne dôležitú úlohu. Thank you. The floor goes to Mrs. Hennis. Ďakujem pekne. Slovo teraz zostáva pani Hennis Plasert. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že ste prišli, ale je presvedčené, že spoločný azylový systém musí byť zriadený bezodkladne. Vy ste povedali, že sa budete zameriavať na rýchle prijatie návrhov. A ja sa chcem spýtať, v rámci rámca lepšej legislatívy môžete definovať jednu smernicu, ktorú môžeme, môžeme pokladať za tú hlavnú oporu toho azylového balíčka. A tak, ako povedal pán Busutil, je samozrejme, že tlak e, nelegálnej imigrácie narastá prísnejšie. E, hraničné kontroly však nemôžu byť jediným e, riešením. riešením. Treba zohľadňovať faktory push a pull. No a, aké opatrenia príjmete vy voči imigrácii? No a čo sa týka nelegálnej imigrácii, prístup kvalifikovaných pracovníkov je dôležitý ehm, v roku 2005 eh, boli ohlasené zmeny, avšak komisia takúto smernicu musí ešte eh, prijať. Zriadite vy túto smernicu ako, alebo zvolíte si vy túto smernicu za eh, prioritu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Malmström. Ďakujem pekne. To bolo skutočne veľa otázok na dve minúty. Prvá otázka. Áno, myslím, že treba urobiť ešte veľa a budeme sa musieť zaoberať celým azylovým balíčkom, ale podmienky prijatia je, to je dôležitou otázkou. Musíme mať rovnaký systém, ako príjmať ľudí, ktorý bude eh, predpovedateľný, eh, ktorý bude známy a na ktorý budú môcť ľudia reagovať. Máme skutočne také, v rámci Európskej únie existujú také, také rôzne systémy a chceme spoločnú eh, migračnú politiku, tak musíme mať rovnaké podmienky na príjmanie ľudí. No a to by malo priviesť do tejto oblasti väčší poriadok. No a ďalej nie. A migrácia je globálny fenomén ktorý existuje už od Adama a Evy. Nám sa nepodarí zastaviť ju, ale ak chceme azylovú e, politiku, tak e, potrebujeme tiež kontrolovať naše hranice, ako povedal pán Busutil, a budeme potrebovať mnohé ďalšie nástroje na to, aby sme to robili. No a ja som načetla mnohé z nich, nebudem ich teraz opakovať, pretože nemám dosť času. A e, jedna vec je, že sú legálne, je poskytnúť legálne spôsoby dostať sa do Európy. Tie musíme ponúkať, musia byť regulované, e, jasné, transparentné a regulované medzi členskými štátmi. Bude, predložím niekoľko, niekoľko smerníc, napríklad o sezónnych zamestnancoch, e, ďalej interkorporálna e, smernica, ktorá umožní veľkým spoločnosťam um, príjmanie zamestnancov, pretože v súčasnosti s tým súvisí veľa komplikácií, No a tieto návrhy čoskoro začiatkom tohto roka predložím na to, aby sme o nich mohli hovoriť s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. A teraz mm, pani Henis Plaschert. Ďakujem pekne. Tak ako som povedala, prísnejšie hraničné kontroly nie sú jediným riešením, ale samozrejme sú dôležité. Vy ste povedali, že budete posilňovať úlohu Frontexu, čo je správne. No ale v tomto momente Frontex nemá vlastné zariadenie, vybavenie a členské štáty nemajú uh, žiadnu povinnosť toto riešiť. Chcete zaviesť povinný mechanizmus pre Frontex a členské štáty na to, aby sa zúčastňovali, alebo inak súhlasíte, že Frontex by mal mať vlastné vybavenie, a ak nie, prečo nie, a ak áno, aké iniciatívy príjmete, alebo v všeobecnosti, ako hodnotíte uh, s ohľadom na súčasné záväzky členských štátov v oblasti solidarity. Už sme o tom hovorili, ale rada by som to opätovne vypočula. Takže a čo zamysnáte, ako chcete zvýšiť politickú ochotu členských štátov a rýchlo presadzovať v Európe spoločnú stratégiu pre azyl a migráciu. Pani Malmström, už ďakujem pekne. Ako som už povedala, tak veľmi skoro, začiatkom tohto roka, ak ma potvrdíte tejto funkcii, predložím návrh o reforme Frontextu, ktorý bude obsahovať návrhy o špecializovaných eh, odvetviach eh, rovnako to ukáže, ako bude Frontex eh, pracovať v budúcnosti s inými agentúrami. No a ja navrhnem, aby Frontex nadobúdal vlastné, e, vlastné vybavenie, čo by bolo dobré a čo by uľahčilo e, jeho situáciu, pretože e, ako ste povedali, členské štáty niekedy prislúbia finančné zdroje, avšak nie vždy to potom sa odrazí aj v reálnom živote. No a Frontex potrebuje zamestnancov, potrebuje odborníkov na to, aby im dokázal vzdelávať a hraničné kontroly o ľudských právach a iných veciach. Solidaritu, o tom sme hovorili už s pánom Busutilom. Máme množstvo nástrojov, máme finančné nástroje, politické nástroje, budeme mať agentúru alebo úrad pre azyl, ďalej projekt, eh, na ktorý sa veľmi teším eh, a budeme sa snažiť, aby bol stabilnou časťou No a potom budeme musieť veľmi úzko spolupracovať na to, aby sme zistili, ako to bude, ako to prejde na rade. Ja viem, budú s tým problémy, ale to je jediný spôsob, ako postupovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne teraz pani Sargentini. If I may say... Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Malmström, ja by som chcela povedať, že skupina zelených má veľké očakávania od tej práce, ktorú pevne dúfame, že vykonáte v dohľadnej dobe v oblasti azylo migrácie. Máme tu určité otázky. V minulosti sme na nešťastie si všimli, že určité návrhy komisie e, v oblasti migrácie boli zablokované radou. Teraz ma zaujímalo, akým spôsobom by ste chceli riešiť toto blokovanie na úrovni rady týchto návrhov v oblasti azylovej politiky, ak by sa vám to stalo. A potom e, Mali sme to v roku 2005 e, určité plány v oblasti migrácie, ale nevideli sme z toho nejaké konkrétne dôsledky. Išlo tu napríklad veci ako jednotné povolenie a potom išlo tu aj o sezónnych pracovníkov. Mohli by ste nám prosím vás vysvetliť, akým spôsobom by ste chceli riešiť tieto veci a či máte nejaké konkrétne plány. Ďakujem pekne. Malstrom. Pani Malmström, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani Sargentini, ďakujem pekne za vašu dôveru. Nie som samozrejme super žena, ale spravím všetko, čo je v mojich silách. Máme štokholmský program a vlastne od Amsterdamskej zmluvy bolo jasné, že členské štáty sa zaviazali k tomu, že oni budú mať tiež vlastné programy, ktoré sa týkajú legálnej migrácie. My potrebujeme ľudí v Európe. Máme tu teraz hospodárskú krízu, tá samozrejme pominie a v určitých sektoroch, ktoré sú rozdielne v jednotlivých krajinách, potrebujeme nových pracovníkov. A to je niečo, čo je jasné a čo bude aktuálne súčasťou stratégie 2020 to znamená, že musíme vytvoriť právne spôsoby, ako sa dostať do Európy. Samozrejme, zároveň musíme bojovať proti ilegálnej migrácii, ale musíme tu mať možnosť pre legálnu migráciu. Tieto veci sa neriešili dlhú dobu, ale je to veľmi dôležité. Je nutné si pozrieť aj tie podmienky legálnych migrantov. Oni musia vedieť, že keď prídu legálne do Európy, tak budú mať určitý súbor práv, ktoré by mali byť na rovnakej úrovni ako občania európskej úrovni. Jednoducho to musíme spraviť, keď chceme ľudí k nám prilákať, priviesť k nám. Oni môžu byť veľmi prospešní pre našu eh, ekonomiku, pre naše podniky a môžu nás kultúrne obohatiť a majú aj veľké skúsenosti. Ja by som chcela podporiť tri návrhy. začal by som s sezónnymi pracovníkmi, potom pôjde o smernicu, tzv. Intercorporate Directive, a potom tu bude aj tzv. Trainees Directive, na to musíme pracovať na rade, ale vo všeobecnosti v Európskej únii, aby sme to zrealizovali. Lebo toto je veľmi dôležité pre európske hospodárstvo a je to dôležité aj na podporu rozvoja v tretich štátoch. To znamená, že musíme uzavrieť dohody s týmito tretími štátmi, ak nám pomôžu bojovať proti ilegálnej migrácii, zároveň musia oni mať možnosť pre svojich ľudí, aby k nám prišli legálne. A samozrejme musíme potom prehodnotiť program Blue Card, ktorý ešte zatiaľ nefunguje, ale zároveň môžeme na tom ďalej pracovať. A ja by som to chcela predložiť čo najskôr. Ešte v tomto pol roku. Ďakujem pekne, nech sa páči, pani z Argentíny. Ak dovolíte, ja by som teraz chcela dať možnosť pani Flotter. Áno, nech sa páči, takže pani Flotter. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o, legál, o migrujúcich pracovníkov, ktorí sú legálne e, v EÚ. E, častokrát je tu sú tu porušované ľudské práva, takisto aj diskriminácia. Konkrétne s kolegom Kalabrom sme mohli konštatovať, e, hlavne v poľnohospodárskom sektore, ako sú uh, tieto ich e, ľudské práva e, potlačované. A chcela by som preto zdôrazniť môj záväzok v prospech ľudských práv. Musíte veľa toho urobiť. Minulý týždeň e, sme mali riaditeľa Frontexu, mali by ste posilniť jeho kompetencie a tiež pritiahnuť ďalšie členské štáty, aby viacej pracovali v rámci Frontexu. A keď budete hovoriť s riaditeľom Frontexom, on hovorí ako keby hovoril o tovare. Takže vlastne ten ľudský rozmer tam vôbec nie je zakomponovaný. Budete mať naozaj pred sebou veľmi rozhodný rozhodujúcu prácu, aby celkovo migrujúci, ktorí buď žiadajú azyl alebo nie, aby mohli mať naozaj e, zabezpečené ich ľudské práva. Ako e, toto chcete vykonať, aby ste vyriešili tento problém? Áno, ja asi absolútne uvedomujem tento problém. Ako hovoríte, e, migrujúci, teda nezákonní alebo zákonní, e, e, majú svoje ľudské práva a Európska únia ich musí stále brániť, tieto ľudské práva. Toto je naša povinnosť, brániť ľudské práva všetkých eh, bytostí na tomto svete. Musíme pracovať, tak čo som povedala aj vašej kolegyni, na tomto eh, povolení Season of Walkers, aby sme zabezpečili práve práva ľudí, ktorí prichádzajú vás do Talianska alebo inde, pretože Taliansko potrebuje takýchto pracujúcich, ale musíme zabezpečiť ich ľudské práva, musíme bojovať proti organizovanému zločinu, pretože častokrát sú obeťami eh, obchodovania s ľuďmi. Vlastne je to taký tovar, ako ste povedali, a oni sa nachádzajú zrazu bez ľudských práv, bez bez e, výplaty a častokrát sa stávajú obeťou turbulencií na miestnej úrovni v spoločnosti, kde sú zakomponovaní. Takže je treba bojovať proti všetkému tomuto. Európska únia musí vždy, aj keď Eh, je to ťažké, aj keď je to mimo hraníc, eh, musí vždy dodržiavať eh, princíp nenavracania, princíp individuálnych práv jednotlivých ľudí, aby každá bytosť mala možnosť žiadať o azyl, pokiaľ si to žela, a následne postupovať, ak už neviem, že či bude ten azyl udelený alebo nie, ale vždy pokračovať to, v tomto postupe a s pani Redingovou sa budeme snažiť pracovať na tom, aby všetky úrady EÚ e, bránili e, tieto ľudské práva, aby e, čelili týmto výzvam. Teraz pán Kirkup. Vážená pán predsedníc, vážená pani komisárka, udalosti posledných týždňov ešte raz uviedli bezpečnosť na záhľadnú prioritu eh, Európskej agendy, celá Európska stratégia pre prevenciu a boj proti terorizmu, eh, cezhraničnú kriminalitu, ako obchodovanie s ľudskými bytostiami, zneužívanie internetu, eh, cyberkriminalitu, a pašovania tabaku si vyžaduje e, intenzívnejší boj proti kriminalite, e, spoluprácu inštitúcií, e, agentúr a iných orgánov a sietí. Ja sa chcem spýtať, ako budete postupovať v oblasti terorizmu a organizovaného zločinu. Tak tu, ako aj v spolupráci s našimi medzinárodnými kolegami na to, aby ste zaistili bezpečnosť a zatiaľ, čo to budete robiť, musíte myslieť na to, na proporcionalitu v rámci reakcií Európy. Ďakujem pani Malmström. Ďakujem pekne, pán Kirkov. Áno, toto je jedna z priorít, ktoré sa budem snažiť eh, splniť čo najskôr. Ide o vnútornú bezpečnú stratégiu. To potrebujeme, aby sme bojovali proti všetkým tým hrozbám, ako, hrozbám, ako je terorizmus, organizovaný zločin a to, čo spomínali. Musíme sa tým zaoberať. Európska únia spravila isté veci, ale dôležité, aby sme to prehodnotili a zabezpečili to komplexnejším spôsobom, aby sme mali tie nástroje boji proti terorizme, terorizmu. A musíme e, využiť samozrejme tie nástroje, ktoré máme, kde je spolupráca s tretími štátmi, výmena informácií, spolupráca s USA, potom druhá vec je legislatíva, politika, fondy. Musíme mať taký komplexnejší rámec boji proti terorizmu môžu nám chýbať určité aspekty, môže byť, že niektoré veci sú duplikované a to musíme riešiť. To znamená, že s tým hodnotením čoskoro prídem na váš výbor. Čo sa týka nových informačných systémov a ochrany údajov, musíme to posúdiť z hľadiska nákladov pridanej hodnoty, primeranosti a musíme chrániť integritu a základné práva. Ako som už povedal na začiatku, chcela by som sa pozrieť na tieto systémy e, a budeme hodnotiť tieto kritéria. Čo sa týka terorizmu, musíme samozrejme hodnotiť tieto nástroje z hľadiska ochrany, prevencie a ich fungovania. A samozrejme máme viaceré agentúry, viaceré legislatívne opatrenia a myslím si, že sa musíme viac zamerať na obete to je niečo, kde sme síce niečo spravili, ale nedostatočne. A toto sa navrhne v rámci vnútornej bezpečnostnej stratégie. Ešte, ešte raz, pán Kirchhoff. Áno, teraz ste ma upokojili toto vašou odpovedou, ale bez hľadu na to, koľko žien budeme mať, ktoré budú pôsobiť tejto oblasti, samozrejme Vieme, že pani komisárka, vy ste veľmi pozitívna žena, veľmi mocná žena, ale vedeli by ste ma nejako ubezpečiť, aby táto primeranosť, o ktorej sme diskutovali nedávnom, aby bola zabezpečená. Pozrieme si napríklad tú legislatívu, e, ktorá sa týka členských štátov v oblasti boja proti kriminalite. E, akým spôsobom chcete lepšie spolupracovať a ako chcete zabezpečiť, aby sa zohľadnili aj národné priority a prípadne opt-outy, lebo niektorí, niektoré zvolené prístupy možno nebudú efektívne ani veľmi praktické. Nech sa páči, pani Malmström. Ako sme už spomenuli, v oblasti terorizmu Európska únia nemá veľa legislatívnych nástrojov. Operačná zodpovednosť je na úrovni členských štátov a Európska únia môže skôr iba koordinovať a zabezpečiť to, akým spôsobom môžeme sa zamerať lepšie na ochranu a prevenciu. V tejto oblasti sme spravili toho dosť veľa. To znamená, že keď som že chcem spraviť komplexný prehľad a hodnotenie, to neznamená, že ja prídem s novými legislatívnymi opatreniami a návrhmi. To skôr znamená, že chcem mať určitý prehľad. A myslím si, že to môže byť veľmi nápomocné. Viem, že ehm, váš výbor riešil túto otázku s mým predchodcom pánom Baro. Pozrime si, čo teda máme, zamyslíme sa nad tým, ako môžeme lepšie využívať to, čo máme. Môžeme niečo zrušiť, možno niečo nie je potrebné, alebo niečo nám chýba. Máme tam nejaké medzery, ktoré by sme mali vyplniť a zamýšľame sa nad tým. O tomto by som chcel som diskutovať na bližších mesiacoch. Teraz pán Tavares. Sňor Malmström. Ďakujem pekne. E, tu sa nachádzam, hovorí pán poslanec. Chcel by som vedieť, čo si myslíte o, e, o, o vše, v konkrétnych e, situáciách. Minulý týždeň prišiel riaditeľ Frontexu, hovoril nám o dohodách s Líbiou a povedal nám, že je to veľmi dobrá novinka, ale uh, Eh, po niekoľko týždňov predtým Espresso hovorilo o, vo svojej reportáži, ako v Líbii sa zaobchádza práve s pristahovalcami. Nachádzajú sa s, v Zárskej púšti, eh, viac menej eh, tam čelia tomu, aby vôbec prežili. Mm, budete sa snažiť e, zamyslieť nad mandátom Fodexu, aby sa prišlo k tej starej humanitárnej tradícii, čiže e, v záchrane ľudí. Čo vykonáte, aby ste dodržiavali e, princíp neodmietania aby žiadna osoba nebola navrátená do takýchto krajín, ktoré nerešpektujú ženevskú dohodu, a aby každá osoba mala teda právo na azyl, eh, nehľadiac na jeho rasu, pôvod a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ak som teraz nie som si istá, či som správne pochopila tú otázku. Ak nie, tak poprosím, aby ste ma opravili. Európska únia a členské štáty, vlastne všetci ľudia majú povinnosť zachrániť životy, to je jasné. A moja práca pros, po, a posilnenie Frontexa, Frontexu, tak samozrejme to musíme posilniť aj naše pôsobenie na moriach. Áno, sú tu viaceré návrhy aj na úrovne rády, ktoré, ktoré potom pôjdu do parlamentu, kde je nutné objasniť určité veci, a, aké povinnosti vlastne máme, aké majú členské štáty a Frontex, keď pôsobia na našom spoločnom teritoriu. Pevne verím, že na tom sa zhodneme, lebo to by uľahčilo celú situáciu. Ten princíp no, reformálne súčasťou medzinárodných konvencií a my ako demokratické štáty v Európskej únie sme tým viazaní. Musíme zabezpečiť to, aby sme, aby sme poskytovali ochranu ľuďom, ktorí sú utláčaní, ktorí sú na úteku a ktorých práva sú e, porušované v diktatúrach. Samozrejme, niekedy je to zložité posúdiť, keď napríklad hovoríme o oblasti Stredozemného mora, či oni sú ohrozovaní útlakom, alebo či, ako mnohí Európania pred 100 rokmi, sa snažia nájsť lepší život, lebo žijú skutočne v hrozných podmienkach. Štvrtina populácie mojej krajiny pred 100 rokmi opustila Švédsko a jednoducho hľadali lepšiu budúcnosť a prispeli napríklad vybudovaniu USA a tam našli nový domov. Vy ste sa pýtali aj na Líbiu. Myslím si, že musíme samozrejme rokovať s Líbiou, je to dôležitý sused, je to tranzitná krajina a zároveň je to krajina, ktorá pochádzajú ľudia a musíme s nimi rokovať. Samozrejme, nie je to jednoduché, lebo Líbia nie je zrovna demokratický štát, ale musíme nájsť určité spôsoby, ako spolupracovať. Samozrejme, viem, že bol tam určitý tlak zo strany e, komisie, aj predchádzajúce predsedníctvo sa našlo rokovať s Líbiou, ale postupom veľmi pomaly. Musíme sa snažiť a musíme spolupracovať, aby nám pomohli splňať naše ciele. My samozrejme vždy hovoríme, že oni musia pristupovať k ľuďom v zmysle medzinárodných dohovorov a zároveň Libia musí zlepšovať svoju kapacitu a kapacitu na príjmanie. Samozrejme to nie je jednoduché, bude to vyžadovať veľa práce. Žárečničky vypadol mikrofón. Ďakujem pekne. A teraz pán Tavares. Eh, senhora Malmström, falámos do lado dos problemas, vamos falar do lado das... My hovoríme o, o nielen o problémoch, ale aj o riešeniach. Jeden z riešení práve pre rizikových eh, utečencov je ich eh, opätovný uh, uh, návrat do tretich krajín. Nie je to vlastne len taká redistribúcia, uh, týchto ľudí do jednotlivých členských štátov. Mm, máme tu 200 tisíc utečencov napríklad, e, kto, napríklad USA e, takto pre, prerozdelila e, týchto utečencov a hovorí sa o Európe, že tiež 100 tisíc ľudí môže takto pre, im, prerozdeliť. Avšak zatiaľ nemáme žiaden útvar, ktorý by pracoval na tejto otázke v rámci jednotlivých európskych inštitúcií. Nemáme konkrétne oddelenie, ktoré by práve na tejto otázke pracovali. Možno, že by bolo možné niečo takéto vykonať, aby sme e, mohli oveľa viacej na pomoc e, týmto ľuďom. Hovoríte, že e, podľa vás títo legálni pristahovalci môžu mať aj ďalšie práva? Ale... Možno som nepochopila úplne vašu otázku, lebo týkala sa mnohých otázok. Myslím si, že áno, pán Tavares, vy ste spravodajcom pre túto príslušnú smernicu, preto chápem vaše úvahy. Samozrejme, E, toto, toto, tak, tak, tak, to, tento resettlement to je určitá možnosť a, a zároveň samozrejme musíme si uvedomiť, že sú to aj ďalšie tretie štáty, ktoré môžu spraviť viac. Dôležité, aby to bolo súčasťou celého riešenia a musíme niekde tých e, ľudí, tak povedať, usadie musíme ich zabezpečiť ochranu. Ďakujem pekne. Signore Borgezio. Teraz pán Borgezio. Pán komisár, Ka, e, mne sa veľmi páčil tento váš e, racionálny prístup, ktorý vôbec nie je ideologický, e, ktorý ste predložili ohľadom prísahovalstva pre váš ďalší mandát. A ja by som chcel byť tiež veľmi jasný, pretože mám veľké obavy, možno pokiaľ ide o, o tieto, túto smernicu, o mm, nadnárodných spoločnostiach. Častokrát na našom výbore sme e, si vypočuli zastupcov jednotlivých e, krajín, ako je napríklad e, vaša krajina zo severov Európy, kde mm, oni mm, hovorili o európskych inštitúciách, ktoré by sa mali za, zamerať na humanitárne otázky, na otázku treba azylu. Všetky tieto krajiny navšak vôbec nie sú prítomní, keď e, sa majú pomoc úsiliu, ako je e, v ďalších krajín, ako je treba uh, e, Taliansko, Španielsko alebo Portugalsko, čiže na pomoc týmto ľuďom v týchto, ktorí prichádzajú do týchto krajín, ktorí žiadajú azyl a tak ďalej. Ja by som chcel tiež citovať teraz špecifický fakt. Pani komisárka Ferrero Waldner uh, hovorila o Európskej Ehm, myslím si, že nebolo by, ehm, podľa vás nebolo by potrebné vyzvať všetky krajiny, aby sa zúčastnili konkrétne, takisto aj na nákladoch, ktoré sú prepojené s, ehm, ktoré sú spojené s týmito nezákonnými pristahovalcami. But the European Union... Mm, avšak Európska únia uh, nám zahraničné nám gratulovali eh, pri ochrane ľudských práv a dôstojnosti vo svete. Takže my máme eh, možnosti eh, príjmať ľudí, ktorí utekajú pred diktatorskými režimmi a utlačením. A ja chápem, že niektoré krajiny majú väčšiu zodpovednosť a niektoré príjmajú menšiu. Ale všetky krajiny EÚ príjmajú svoj diel zodpovednosti a mm, tak to je treba robiť. Ehm, už hovorili sme o tom, ako zdieľame zodpovednosť v rámci EÚ. A ja mám len pár návrhov o tom, ako by sa to mohlo urobiť. Ehm, viem, že ehm, v stredomorskom regióne je veľký tlak, ale aj veľká časť migrantov do Európy. Oni prichádzajú tak už dušnými cestami alebo inými inými cestami. Takže viem, že ten tlak je však veľmi veľký v Stredomori a ja už som povedala pár vecí, ako na tom pracovať, tak pre Frontex, programoch integrácie, presídlovania a spolupráce s tretimi krajinami v stredomorskom regióne a to budeme aj ďalej robiť, ale teda tak chcem zdôrazniť, že máme medzinárodné záväzky príjmať ľudí, ktorí žiadajú o azyl a udelovať im určité práva. Ďakujem pekne. Ja chápem, že dodatočnú otázku sa spýta pán Baten. Pán Baten. Takže ešte raz pán Porpecio. E, ďakujem. E, dúfam teda, že vy zodpoviete na moju presnú otázku v zísle aplikácie, ako teda bude Európska únia uplatňovať právo na azyl a takisto aj e, pre pre týchto e, pristahovalcov, tých, tých, ktorí žiadajú azyl, čiže ktorí by mali byť viac menej prerozdelení do všetkých 27 krajín, pretože povinnosti a práva sú rovnaké pre všetkých 27 krajín, takže potom aj to bremeno alebo tie náklady mali znašať všetci. Frontex, vy ste už spomenuli, Eh, veľmi eh, pozitívne eh, akási reorganizácia Frontex, ktorá by mala nasledovať. Sú tu viaceré aspekty, ktoré boli spomenuté ešte ďalšími kolegami. Ja by som spomenul dva. Jedna. Je to veľmi delikatná otázka, ktorá sa týka Impatry. Bola riadená Frontexom, bola financovaná všetkými členskými štátmi, zase na, toho princíp, na, to, na tom princípe uh, rovnosti. Vieme veľmi dobre, že eh, niektoré krajiny však eh, znášajú tieto náklady viacej. Preto by som chcel eh, sa spýtať, ako budú vlastne štruktúry, teda centra, zachytné centra zakomponované do systému Frontexu. Uh, yes, thank you. No, ďakujem pekne, pán Borgesio. Ja si myslím, že Frontex by mal môcť, a to predložím aj vo svojich návrhoch, samozrejme to ešte nie je hotové, pretože si budem musieť niektoré návrhy ešte vypočuť, ale ja budem navrhovať, aby si mohli kúpovať vlastné vybavenie, aby boli lepšie e, vybavení pre svoju činnosť v každodenných, v každodenném nasadení samozrejme. Za vonkajšie hranice zodpovedajú členské štáty, ale Frontex môže e, koordinovať a pomáhať, môže tiež pomáhať členským štátom e, pri návrate readmisii, readmisii ľudí, samozrejme za splnenia všetkých podmienok a, a s predpokladom toho, že ľudia sa môžu vrátiť bez toho, aby riskovali svoj život alebo nejaké zneužívanie zohľadom na princíp non reformu. No a samozrejme zodpovednosť nie sú vždy členské štáty. Pán Bonds. Než dobre, tak pani Morvaj. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám dve stručné otázky a rada by som si vypočula vašu odpoveď. 23. oktobra 2006 eh, sa v Budapešti eh, uskutočnila gumilovedékek, gumibotok, könygáz. Demonstrácia alebo oslava eh, eh, roku 1956, ktorá bola eh, brutálne potlačená. Veľa ľudí bolo zranených. Turisti, turisti to videli na vlastné oči a rovnako sa stali obeťami týchto udalostí. Po druhé, nasledovali tiež domové prehliadky a taká situácia že ak zostala žena doma sama, prišla policia, prehľadala dom a táto domová prehľadka trvala dlho, niekedy až 10 hodín, bez toho, aby boli nejaké garancie, že táto osoba by sa mohla informovať a pani Morvaj, čo spravíte, aby sa niečo podobné už neopakovalo? Well, well, th- thank you, madam. Um, um I think I... Nože, ďakujem veľmi pekne. Ja neviem, či to môžem, zodpo- či to môžem uh, zodpovedať. Pamätám si na udalosti z roku 2006 a a pri tej príležitosti tam bola, bol aj člen švedskej vlády. No a Uh, Ale samozrejme, že je na maďarských uh, orgánoch a maďarskej policii uh, toto vyšetrenie a by sa preverilo, či policia nereagovala v súlade s, s, s, so zákonom. Ja však nepoznám detaily a ja nemôžem zodpovedať vašu otázku. Pani Morvaj? Takže pán Bons. Ďakujem pekne, pani Malmström. Nož, vaša odpoveď mm, ma skutočne neupokojila. Práve naopak, to, čo ste povedali, ma znepokojuje. Pretože, prečo? Pretože vy ste za hromadnú masovú imigráciu, vy používate dokumenty ak, alebo argumenty ako starnutie spoločnosti, alebo konkurencieschopnosť, aby ste podporovali, podporovali masovú migráciu, starší občania nemajú e, šancu nájsť si pracovné miesto a vy teraz chcete púšťať nám sem pristahovalcov. Myslíte na veľké mesta, na obrovské problémy v Paríne, Londýne, Bruseli, Rotterdame, Malme. To sú mesta, ktoré majú obrovské problémy spôsobené práve imigráciou a vy teraz hovoríte o novej vlne imigrácie. Takže mm, ja, čo som si zatiaľ vypočul, musím povedať eh, pani Malmström, že mám veľké obavy a len dúfam, eh, že ten post komisárky pre vnútorné veci nedostanete. To je, moja, to je moje úprimné želanie, pretože ako dostanete, tak imigrácia, aj miera imigrácie sa ešte zvýši a to sa nemôže stať. Pani Malmström. No, ďakujem pekne. Je, samozrejme, bude to rozdielne medzi krajinami, ale všetky európske krajiny v budúcnosti budú potrebovať a, pracovnú imigráciou tak medzi sektormi a medzi potrebami. No a budeme musieť prispôsobiť naše hospodárstva na, no a na to, aby sme dokázali zaplatiť penzie pre starších spolupčanov, a budeme potrebovať e, e, imigráciu. To nie je riešenie našich problémov v budúcnosti, ale je to súčasť riešenia. E, je skutočne množstvo štúdií a štatistík, ktoré to, o tom to preukazujú. To samozrejme z ohľadom na množstvo a sektory bude musieť byť rozhodnuté jednotnými členskými štátmi, ale Európa potrebuje spoločné naredenie, spoločné, spoločnú úpravu, nejakú právnu tejto veci. Samozrejme, hovorili ste aj o otázka integrácie. A to je mimoriadne dôležitá vec a v mnohých členských štátoch budeme musieť pracovať spoločne s nezabúdať na to, že to je hlavne zodpovednosť členských štátov, aby sa títo ľudia mohli integrovať na pracovnom trhu v takých spoločnosti, kde sa rozhodli žiť. Ďakujem pekne. Teraz pani Bauer. Ďakujem pekne, pán predseda v mene výboru pre šanské e, práva e, by som chcela položiť nasledujúcu otázku. Je zrejme, že váš záväzok, vaša angažovanosť, e, čiže z politiky pristahovalectva urobiť v nej poriadok, to je veľmi zaujímavé. E, vzhľadom na tendencii, ako aj situáciu Európy, je zrejme, že nemôžeme očakávať e, veľké zázraky. Ja však s vami súhlasím, že je tu veľká potreba zabezpečiť určité pristahovalstvo, určitú imigráciu aj v rámci Európy. Vy hovoríte, že chcete e, zabezpečiť takú situáciu, aby všetci z nej mali užitok. To nie je veľmi e, ľahké. Chcela by som vás teda poprosiť, aké sú vaše e, nápady o európskom pracovnom trhu, kde európsky občania by nemali byť diskvalifikovaní pretože konkurencia, pokiaľ ide o výšku e, výplaty je veľmi dôležitá v tejto otázke. E, Ďakujem pekne, pani Bauer, to je skutočne veľmi dôležitá otázka. Musíme zabezpečiť to, aby to bolo prospešné pre obidve strany, to znamená, že pre tých ľudí, ktorí sem prídu, niektorí budú súčasťou takzvanej tak okruhovej e, migrácie, oni sem prídu, nazberú skúsenosti, vrátia sa domov a tam zostanú ale samozrejme to je vec, o ktorej musia rozhodnúť aj jednotlivé členské štáty. Samozrejme je to zložitá vec, sú tam viaceré veci, ktoré musíme zohľadniť. Napríklad vieme, že by mohol nastať problém odlivu mozgov v niektorých eh, eh, tretich štátoch. Potom je dôležité to riešiť aj s eh, kolegom, ktorý bude zodpovedný za zamestnanosť. Je dôležité o to, aby títo ľudia mali prístup k právam, prístup na trh práce, kde budú spravodlivé podmienky, spravodlivá pláca, ale aby neohrozovali druhých. To znamená, že máme tu určité smernice, ktoré môžu toto usmerniť a to všetko musíme zohľadniť. Budeme musieť veľmi úzko na tom spolupracovať, aby sme zabezpečili aby sme, to, aby sme nedosiahli e, výsledky, ktoré si neželáme, aby to bolo prospešné pre všetkých. Ďakujem pekne. Teraz doplňujúca otázka. Pani... Nie, dobre, tak pani Boskur? Tiež nie. Pani Bauer? Nech sa páči, pani Bauer. <laughs> A potom ešte položím ďalšiu otázku za chvíľku. Takže teraz doplňujúca otázka. Máme určité nariadenia, ktoré sa týkajú sankcií pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú nelegálnych pristahovalcov. Aký je váš názor? Akým spôsobom by bolo možné vymôcť to, aby tu bola právna zodpovednosť subkontraktorov? Toto je veľmi dôležitá vec. Máme tu smernicu, ktorá ešte nestúpila do platnosti, ale samozrejme členské štáty ju môžu už implementovať. Myslím si, že to je súčasť boja proti e, nelegálnej migrácii. To znamená, že musíme to mať legálnu migráciu a musíme ale brániť obchodovaniu s ľuďmi, lebo vieme, že častokrát dochádza k takémuto javu. Ľudia sa dostanú do Európy, im niečo prislúbené, ale potom žijú v neznesiteľných, neznesiteľných okolnostiach. Proti tomuto musíme bojovať. Je nutné zabezpečiť to, aby zamestnávateľ si mohol overiť, že tí ľudia naplňajú podmienky pre legálnu zamestnanosť a dôležité, aby to oznámil e, Národnému úradu. Musí to byť národne organizovaný systém, teda v členskom štáte. Potom sú dôležité aj sankcie pri porušení takýchto pravidel. Táto smernica ešte nebola implementovaná, ale nič nebraní členským štátom na to, aby ju už uplatňovali. Thank you. Now to Mrs. Boskurt. Teraz pani Boskúr. Thank you, Chair. I'm here. Good morning, Mrs. Malmström. Ďakujem pekne, pán predseda. ráno, pani Malmström. Mnohé ženy opúšťajú svoje krajiny, lebo sú ich ľudské práva porušované, napríklad sú nutené sobáše a tak ďalej. Dôležité je si uvedomiť, že mali by sme túto skutočnosť zohľadniť aj v našej politike Eh, migrácie. Ale sú, žiaľ je to iba v dvoch štátoch, ako v Veľkej Británii a vo eh, v Švedsku. Spomínali ste to riešenie v Malte, dôležité zabezpečiť eh, na to prostriedky. Vedeli ste povedať tri opatrenia na to, ako zabezpečiť to, aby spoločná zielová politika bola efektívnejšia, aby ste lepšie bránili práva žien, ktoré utekajú zo svojich štátov, lebo ich práva sú porušované? Pani Malmström, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne za túto otázku. Samozrejme, vieme, že z globálneho hľadiska väčšina migrantov na svete sú ženy. Nie v Európe, ale to na svete. To znamená, že musíme veľmi citlivo na túto skutočnosť reagovať. Európska migračná azylová politika musí špecificky zohľadniť potreby zraniteľných eh, skupín, ako sú deti, ženy, tehotné ženy, postihnutí. Agentúra, ktorá sa oberá azylom a naša politika samozrejme musí analyzovať toto z hľadiska eh, toho, že vieme, že, že v prípade žien dochádza k zneužívaniu, k násilneniam, sú tam špecifické podmienky Dôležité je to, akým spôsobom môžeme zabezpečiť, aby tak ženy ako muži žili v dôstojných podmienkach, musíme riešiť ich špecifické problémy, keď idú s deťmi. Musíme všetky tieto aspekty zohľadniť. Samozrejme, toto všetko musí byť súčasťou tej agentúry, ale potom je to taký všeobecný mandát, keď máme legislatívu, ktorá sa týka azylu alebo migrácie. Myslím si, že to všetko by sa malo zapracovať do legislatívy a tu budem spolupracovať s pani Reding, aby sme zabezpečili, aby to tak bolo. Samozrejme vieme, že ľudia, ktorí utekajú zo svojej krajiny, lebo sú tam potláčaní, tak eh, musíme zabezpečiť ich ochranu v Európe, musíme proti tomuto bojovať. Máme tu aj určité nástroje, ako je DAFNE a to je to, čím sa musíme zaoberať aj v budúcnosti. Boskurt. Pani Boskúr. Female genital mutilation has become uh, a growing problem in Europe. Mrzačenie pohľadných orgánov žien, toto vedie podľa mňa k uh, migrácii. A mne by zaujímalo, aké opatrenia uh, chcete vykonať. To znamená, že musíme toto mať na poprvom mieste v našom programe, musíme predchádzať mrzačeniu. Toto musí byť súčasťou práv akým spôsobom chcete teda bojovať proti tomuto fenoménu, aký je váš názor na vypracovanie e, Európskej stratégie boje proti mrzačeniu ženských pohľadných orgánov. Um, no uh, explicit... Komisia nemá žiadne explicitné e, právne kompetencie, čo sa týka domáceho násilia alebo násilia voči ženám, po čo by mohlo spadať aj mrzačenie orgánov. Ale samozrejme komisia uh, sa zamýšľa nad oznámením, ako by sme mohli spoločne s členskými štátmi riešiť tento problém. To bude jednou z priorít španielského predsedníctva. Samozrejme, e, mrzačenie ženských pohľadných orgánov to je jeden z prípadov strašného násilia voči ženám. Dochádza k tomu aj Európe. Musíme e, to riešiť systematicky, Musíme si vymeniať eh, dobrú prax, musíme pôsobiť preventívne. Existujú tu viaceré veľmi dobré eh, príklady, napríklad eh, sú to pro, pro, finančné prostriedky z DAFNE, to spolupracujem s mimovládnymi organizáciami, s e, náboženskými lídrami. Snažíme sa zamerať aj na isté etnické skupiny, a samozrejme tá legislatíva v jednotlivých členských štátoch je rozdielna, ale snažíme sa spolupracovať, aby sme predchádzali tomuto strašnému fenoménu, ktorý sa e, deje predovšetkým na mladých ženách. Thank you. Signor... Ďakujem pekne. Teraz pán Giacolino. Sì, sì, eccomi qua. <laughs> Lei ha parlato nel suo... Vy ste hovorili e, vo vašom úvodnom prihovore o požiadavkách e, pomôcť agentúram. Okrem iného aj observatória, ktoré sa nachádza v Lisabone. ktoré sa venuje práve e, drogovej závislosti a tak ďalej. Mnohé drogové, drogy vlastne pochádzajú z týchto krajín, o ktorých sme hovorili a častokrát e, tieto drogy spôsobujú veľké e, škody na e, ľudskom zdraví a tak nedávno štokholmský program sa venoval tejto otázke. Avšak nie len znižovanie vlastne dopadov na zdravie a tak ďalej. Teda aké sú tie vaše usmernenia, ktoré by ste chceli mm, zabezpečiť, pokiaľ ide o toto observatórium, ktoré sa nachádza v Lisabone. Budete pre spolupracovať s pani Redingovou v tejto otázke alebo aj s GAUS komisárkou pre uh, s ochranu spotrebiteľov. Ďakujem. Malstrom. Yes, this is a, very serious problem that, that... Toto je skutočne veľmi závažný problém, pán Jakolini. Ja, eh, ja si myslím, že Európska únia skutočne neurobila dosť Členské štáty samozrejme majú zodpovednosť a máme rôznu legislatívu. Už sme pokročili trochu s našim akčným plánom. Máme agentúru o drogách a drogových závislostiach, je štokholmský program, sa tým tiež zaoberá. No a ja s vami budem na tejto veci veľmi rada spolupracovať. No musíme hľadať spôsoby, ako koordinovať prácu v rámci EÚ, pretože ako ste povedali, tak má to aj zdravotné aspekty, má to aspekty organizovaného zločinu, nelegálneho predaja drog, ako bojovať proti tomu, ale aj ako spolupracovať s lokálnymi spoločenstvami, s občianskou spoločnosťou, s rôznymi organizáciami, VOčkami, na to, aby sme tento problém riešili. Ja si uvedomujem ten problém, avšak nevidím nejaké okamžité nástroje, ktoré by mala EÚ pri riešení, ale samozrejme mm, komisári e, budú tam diskutovať pani Reding a pani Daulaky. Čiže to sú veci, ktoré musíme riešiť, pretože Európska únia zatiaľ nereaguje veľmi na závažnosť tohto problému a budeme musieť pracovať hlavne na lokálnej úrovni, aby sme to dokázali potlačiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Jakolíno. Áno, no, niečo, čo sa týka práve drogovej závislosti, ako aj e, uväznenia kvôli e, drogám. Mnohé krajiny, e, teda mnohé v mnohých krajinách je tretina e, obyvateľstva uväznená práve e, kvôli e, drogovej závislosti, problémy s alkoholom a tak ďalej. A takisto aj v rámci tohto aspektu štokholmský program sa tiež venoval tejto otázke. Avšak keď to spojíme s finančnými zdrojmi, ktoré sú nedostatočné, zamýšľate vytvoriť nové väznice alebo teda poskytnúť e, novú e, alebo reálnu konkrétnu šancu e, ľuďom, ktorí sú už uväznení a ktorí by mohli mať možnosti na nový začiatok. Aké opatrenia miestnice prijať práve v tejto otázke, ktorá je aj súčasťou štokholmského programu? Well, senior, uh, Už pán Žakolini, ja priznávam, že je to skutočne veľmi vážny problém a mali by sme mu venovať viac pozornosti, ale Európska únia nemôže riešiť všetky problémy na európskej úrovni. My môžeme zdôrazniť problémy, môžeme poskytnúť nástroje, môžeme poskytnúť e, financie projektom, môžeme si meniť myšlienky a podnety, ale niektorých e, z týchto, z týchto otázok sa najlepšie riešia na lokálnej, národnej úrovni alebo s lokálnou, lokálnym spoločenstvom. No a podľa princíp subsidiarity a proporcionality treba vždy zhodnocovať, či je najlepšie rozhodovať o veciach na národnej alebo európskej úrovni. A myslím, že toto je vec, kde, o ktorej môžeme hovoriť, meniť si skúsenosti, ale uznávam, že je to teda vážny problém. Ďakujem pekne. Pán Christensen. Ďakujem pekne, pán predseda. V súčasnosti milióny ľudí eh, sa nelegálne zdržujú a pracujú v EÚ a mnohí z nich eh, tu hľadajú lepší život a mnohí z nich eh, boli oklamaní. Ale realita je taká, že pokiaľ sa nelegálne zdržujú na území Európy, nemajú žiadne práva, právo na poistenie, nemajú žiadny prístup k zdravotnej starostlivosti, ich deti nechodia do školy, neplatia dania a tak ďalej. No a určitým spôsobom sa to podara, po, podobá na moderné otroctvo. No a veľký, e, veľkým problémom je e, obrovský dopyt po nelegálnych pracovníkoch. Čo vy urobíte proti tomu? Ďakujem pekne, pani Malmström. Ďakujem veľmi pekne. Opätovne. Ja sa teším, že mi tak dôverujete a dúfate, že vyrieším všetky tieto problémy. No už komisia to urobí, ale ako som už povedal, máte pravdu, pán Kristensen, niektorí z týchto ľudia, niektorí z týchto ľudí sa dostávajú do Európy e, oklamaní, naletia prísľubom a končia ako sexuálni otroci alebo nádeníci, ale skutočnosť je veľmi komplexná. My musíme vybudovať právne nástroje o sezónnych zamestnancoch, o intrakorporate, ehm, o migrujúcich zamestnancoch. Rovnako potrebujeme legislatívu, aby sme zaistili, že tí, ktorí prídu do Európy legálne, mali všetky práva, ktoré požívajú aj občania Európskej únie. Musíme bojovať proti nelegálnemu obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Musíme informovať členské krajiny, dávať im možnosť dohody o mobilite a žiadať ich pomáhať nám bojovať proti nelegálnej migrácii, pretože to je skutočný problém. No a potom, keď sa dostanú do krajiny, tak práva, ktoré majú, sa veľmi odlišujú. Viem, že v mojej vašej krajine e, je veľmi živá debata o tom, aké práva poskytnú týmto ľuďom. A zatiaľ, bohužiaľ, na európskej úrovni nie je žiadna spoločná legislatíva. Ďakujem pekne. Teraz opäť pán Christensen. Ďakujem pekne. Viete, že e, parlament a rada rozhodli o smernici o sankciách, no a táto smernica chce trestať zamestnávateľov a nie zamestnancov ako vy zaistíte, že zamestnávateľia v budúcnosti nebudú môcť zamestnávať nelegálnych migrantov a ako zaistíte, aby členské štáty túto smernicu implementovali náležitým spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Už pani Malmström, nech sa páči. Something. Uh, Dobre, to bude musieť byť uh, spravené za rovnakých podmienok. Uh, ako členská komisia vždy kontroluje členské štáty pri príjmaní smernice. Je to teda veľmi dôležité, aby sme neumožnili zamestnancom, zamestnávateľom zamestnávať nelegálnych zamestnancov. Najskôr treba kontrolovať národne, samozrejme v súlade so všetkými systémami a komisia je strážcom zmluv a je dohľada na to, že členské štáty dodržiavajú všetky zmluvy. No a to sa bude diať tak, ako mm, aj doteraz, aj členské štáty budú postavené pred súd, ak porušia túto smernicu alebo iné smernice. Ďakujem pekne. Pani Sipel. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani Malmström, ja by som vám najskôr chcela položiť takú základnú otázku. A keď sa keď si spomeniem na váš úvod, mohli by ste nám formálne prislúbiť, že s pani Reding a s radou budete sa zúčastňovať e, zasadnutie nášho výboru, aby Európsky parlament v rámci medzinárodných dohôd, aby ste informovali Európsky parlament v súlade s článkom 218 Lisabonskej zmluvy e, o medzinárodných dohodách a konkrétne niečo ku SWIFTu. Aké konkrétne e, vedomosti a informácie máte o potrebe a účinnosti e, SWIFTu ako protiteroristického opatrenia a možno ešte jedna vec, ak mám ešte čas, aké tri body z našej rezolúcii Európskeho parlamentu pre vás ku SWIFTu majú osobitný význam alebo podľa vášho presvedčenia musia byť v každom prípade aplikované. Pani Malmström, ďakujem veľmi pekne. To sú tri otázky. Teda k prvej otázke, áno, určite ja, ak budem vymenovaná, tak v každom prípade, tak ako môj predchodca, budem pravidelne chodiť na zasadnutia výboru a myslím, že budeme mať veľa práce a ja budem potrebovať vašu pomoc eh, podľa novej Lisabonskej zmluvy. Takže na to sa môžete spolahnúť, to vám slúbujem. Čo sa týka SWIFTu, tak eh, momentálne máme dočasnú dohodu 9-mesačnú, eh, ktorá čoskoro vstúpi do platnosti. Ja som dostal niekoľko konkrétnych príkladov o užitočnosti SWIFTu. Ja si myslím, že SWIFT je účinný pri boji proti terorizmu. Európsky parlament vyslal do Washingtonu delegáciu pred nejakým časom, že ste riešili túto otázku a ja by som bola veľmi rada, ak by orgány trestné činom konaní vám dali tak európske ako aj americké konkrétne prí, príklady, aby ste si uvedomovali užitočnosť tejto veci. Ja v, vo Veľkej Británii bol odsudený človek a umožnilo to rovnako predísť alebo spolupráci, vďaka spolupráci predišli e, orgány teroristickým útokom. No a hovoriť sa o tom bude v Tolede zajtra na zasadnutí Rady pre vnútorné veci. No a uvidíme, ako sa to vyrieši. Potom budeme mať nové informácie a hlavne, či sa týka dohody o v dlhodobejšom alebo permanentnom svifte. To treba rozhodnúť s parlamentom, samozrejme to viem. Viem, že tomu, tak ako ja, venujete veľkú pozornosť, veľkú pozornosť venujete aj ochrane údajov a ak sa nám podarí zlepšiť tú dočasnú dohodu v tomto aspekte ešte viac, tak ak to bude možné, ja vyviniem maximum síl. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz opätovne pani Sipel. Dobre, ja tie otázky ešte trochu rozšírim. Vy ste povedali, že v zásade neexistuje žiadna stratégia na, európska stratégia na boj proti terorizmu, ale po teroristických útokoch sú to kontre, konkrétne opatrenia, ktoré sa príjmajú ad hoc, bolo to v prípade SWIFTu, a po mm, útokoch zo septembra 2001 a teraz tiež a po útoku mm, spred Vianoce mm, sa diskutuje veľa o skéneroch celého tela, ale mnohí experti spochybňujú túto teóriu. No a existuje technické riešenia, existujú mnohé ďalšie problémy. Čiže vy ste povedali, a chcem sa spýtať, aké piliere koordinovať stratégie na boj proti terorizmu sú pre vás dôležité a ktoré podľa vás ešte stále nie sú zavedené a ktoré treba intenzívne preveriť pani Malmström, vážená pani Sipel. Ja myslím, že možno tu bol nejaký komunikačný problém, ale ja som zdôraznila minimálne raz, že e, potrebujeme potrebujeme zrušiť tento e, ad hoc prístup a že potrebujeme komplexnú stratégiu na boj proti terorizmu. No a to sa týka samozrejme e, dát, výmenou informácií, výmeny údajov, rovnak, e, rôznych smerníc a treba využiť všetko, čo máme k dispozícii, e, treba to preveriť a spoločne s pani Reding urobíme totálny prehľad celej architektúry zdieľania informácií tak v rámci EÚ, ako aj s krajinami mimo EÚ, na to, aby sme dostali nejaký komplexný obraz. No a ak tu niečo bude chýbať, niečo bude nadbytočné, a čo sa týka ochrany údajov, náklady, pridanej hodnoty a samozrejme proporcionality. No a ja vám predložím e, návrhy o internej stratégii, ako najlepšie bojovať proti terorizmu. Ďakujem pekne. Pán Díaz de Mera. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani kandidátka, chcem vám poblahoželať veľa šťastia Chcem sa vrátiť k Frontexu. Viacej upresnení. Frontex pre nás je hlavne koordinácia, analýza a návrat. Ako aj vzdelávanie pohraničnej stráže čo v každom prípade nemôže byť nahradené národnými e, kompetenciami. Nikdy to nie je toto. Takže podľa mňa pani komisárka, by sme mali prehodnotiť kompetencie Frontexu a stanoviť a rozhodnúť sa, aby mali čo najlepšie vybavenie táto agentúra, aby to e, slúžilo všetkým nám. Avšak musíme sa napríklad zamyslieť aj nad e, dobrovoľníctvom, to, takisto nad dobrým zámerom a zabezpečenie tak ľudských, ako aj technických e, zariadení. Chcem sa spýtať podľa mňa je potrebné pri tejto úvahe, ešte predtým, než sa rozhodneme, predtým, než zmeníme nariadenie 2007-2013, aby sme sa na tomto účastnil aj Európsky parlament. Čo si o tom myslíte? Thank you very much. Ďakujem pekne. Čo sa týka vedenia Frontexu, tak oni vykonali hodnotenie a analýzu a prišli potom s viacerými návrhmi, ktoré sa týkajú toho, akým spôsobom môžeme ďalej rozvieť a posilniť Frontex. Vieme, že Frontex je agentúra, môže pomáhať, môže koordinovať, ale nemôže prevziať zodpovednosť v plnej miere. Frontex sa všetkým opiera o solidaritu. Samozrejme, ľahké je povedať solidarita, ale v reálnom živote je to podstatne zložitejšie ja predložím návrhy, ktoré sa budú týkať posilnenia Frontexu, aby sme umožnili to, aby oni mohli si sami nakupovať svoje vybavenie, aby neboli, za, aby neboli závislí od členských štátov pri každej príležitosti. Okrem toho budú mať špecializované pobočky a budú veľmi úzko spolupracovať s jednotlivými mechanizmami, ktoré strážia hranice v Európskej únie. Potom ešte počas tohoto obdobia vypracujeme, pevne verím, Eurosur, budú pôsobiť v oblasti vzdelávania odbornej prípravy e, pohraničiarov, aby vedeli, že majú dodržiavať princíp non refoulement, budú spolupracovať s azylovou agentúrou a potom samozrejme budú spolupracovať aj s tretími štátmi, s ktorými máme dohodu o readmisii, aby sme sa zamýšľali nad tým, akým spôsobom môžeme zlepšiť a uľahčiť túto spoluprácu. Samozrejme dôležité bude spolupráca s UNHCR a s vysokým komisárom pre azyl. To bude dôležité vo vzťahu k tretím štátom, ako je Líbia. To sú niektoré mechanizmy, e, vďaka ktorým budeme môcť lepšie riešiť túto otázku. Všetko bude v konečnom dôsledku aj závisieť od členských štátov, či budú ochotní ísť touto cestou a či podporia takéto kroky, lebo my, samozrejme my môžeme situáciu uľahčiť, nie im nariadiť. Senior Ďakujem pekne. Dobre, tak Frontex už pracuje s medzinárodnými novou organizáciou pre migráciu a, a s e, UNHCR. E, má dosť značné e, ľudské zdroje a má dostatočné finančné zdroje, ktoré však riadi veľmi ťažko. Podľa mňa možno najlepšie by bolo, keby Frontex už prioritne sa zameral na juh pretože e, migrácia je prítomná hlavne na juh. Zoberme si všetky tie tragédie, ktoré sa odohrávajú či v Grécku, na Malte, v Taliansku alebo v Španielsku. A je tu veľký rozpor. Preto vás žiadam, pani e, komisárka, Frontex musí mať svoje vlastné útvary, ale podľa mňa všetky tie útvary alebo všetky tie skupiny, tie by mali uľahčiť vlastne interoperabilitu. Preto sa vás chcem spýtať, aké útvary tu spomínate. Môžeme to urobiť s finančnými, uh, môžeme ich zabezpečiť finančnými výhľadkami 2007-2013, aby Frontex mal uh, helikoptéry, uh, lode a tak ďalej, pretože toto všetko je veľmi nákladné pre uh, hlavne malé uh, členské krajiny. Ďakujem. No, that is a problem, but the problem... Toto je isté problém, ale vieme, ako je to s Frontexom Ide niekedy aj financie, majú dostatok financie ale nemôžu naplniť svoje úlohy, lebo je tu určitá absurdnosť. Chcú si niečo vykonať, ale členské štáty sa môžu rozhodnúť, či k tomu prispajú alebo nie. Situácia sa môže veľmi rýchlo meniť. To znamená, že dôležité, aby Frontex si mohol nakupovať určitý top vybavenia. Samozrejme, bude dôležité to analyzovať a hodnotiť, či to bude nakúpené za najvhodnejších možných podmienok. Toto je veľmi dôležité, aby boli nezávislí od členských štátov, ktoré môžu a nemusia podporiť jednotlivé operácie, lebo takéto, takáto situácia nastáva. Samozrejme, musíme to zohľadniť. Pevne verím, že o pár týždňov, maximálne mesiacov vám môžem predložiť návrh, ktorý sa bude týkať posledného Frontexu. Gracias. Mrs. Bauer. Pani Bauer. Ďakujem. Pekne. Pani. Pani komisárka, e, možnosť e, položiť ešte otázku mi bolo dané v rámci výboru pre ženské práva e, a takisto aj v rámci EPP. Je to prepojené s obchodovaním s ľuďmi, ktorá je súčasťou štokholmského programu. Kladiem túto otázku v mene výboru pre ženské práva, pretože vieme, že 80 obetí sú buď mladé ženy alebo e, ženy napriek všetkým snahám, ktoré e, vykonala Európska únia. Počet obetí tohto obchodovania s ľuďmi neustále narastá. A ja by som chcela vedieť, aké sú opat- právne opatrenia, ktoré chcete zaviesť, e, či budete pokračovať v dohode Európs- Rady Európy a čo urobíte pre obete, aby e, sa znovu nestali opätovne obeťami a čo teda zamýšľate vykonať, aby sme mohli takisto prijať e, opatrenia aj proti dopytu. E, ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bauer. Toto je jedna z vecí, kde sa veľmi intenzívne osobne angažujem a plne s vami súhlasím, že je to skutočne hrozná situácia, väčšina dievčat a žien, ale týka sa to aj chlapcov, sú konfrontované s útokmi. Aká môže byť, aké môže byť horšie porušenie ľudskej dôstojnosti, ako keď vás predajú ako sexuálneho otroka? Toto musíme riešiť a musíme zabezpečiť to, aby všetky členské štáty to považovali za veľmi vážny zločin a musí to, musí to byť prepojené aj so sankciami. Na úrovni rady sa podarilo dosiahnuť pokrok, sú tam isté veci, na ktorých sa asi nezhodneme, ale myslím si, že sme, sa, sme postupili pod, podstatne v tejto veci. Dôležité je, aby tento návrh vyplnul z Lisabonu. Musíme tu mať e, smernicu o obchodovaní s deťmi, musíme riešiť e, sexuálne útoky voči deťam a musíme na tom ďalej pracovať. Pevne verím, že v rámci spolurozhodovania, ktoré tu máme, a pri tom úsilí, ktoré tu je eh, v parlamente, ako aj v členských štátoch, sa nám podarí ukončiť túto smernicu veľmi skoro, lebo, ako som povedala, sú to skutočne hrozné e, trestné činy. Musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako pomôžeme obetiam. A myslím si, že týka sa to mnohých ďalších aktérov, napríklad sú to opatrenia, ktoré nespadajú plne do mojej kompetencie. Samozrejme má to aj externú dimenziu, je to aj vec európskej susedskej politiky a myslím si, že musíme sa na to Musíme sa na to zamerať, musíme spolupracovať s mimovládnymi organizáciami. Viem, že máme veľmi dobré programy, napríklad v Moldavsku, kde ide o to, aby tieto ženy sa mohli vrátiť, mohli získať prácu, sa integrovať do spoločnosti. Thank you, Mrs. Bauer again. Ďakujem pekne ešte raz, pani Bauer. Nagyra értékelem azon elkötelezettséget. Veľmi oceňujem eh, vašu angažovanosť v tejto oblasti. Eh, chcela by som vedieť eh, vašu odpoveď. Vieme, že máme rôzne DG, ktoré sa venujú týmto otázkam, avšak tieto aktivity ešte nie sú koordinované. Národní koordinátori nie sú tiež koordinovaní na európskej úrovni Rozmýšľali ste nad tým vytvoriť post Európskeho koordinátora pre e, riešenie tejto otázky? Yes. Pani Malmström? Áno. Áno, bolo by som za. A verím, že Európsky koordinátor by mohol spadať pod náš generálny rejcov GLS. Mohol by spolupracovať s národnými koordinátormi. Máme tu štokholmský program, čo je kľúčová stratégia. Podľa mňa to by mohlo vyriešiť tie problémy, ktoré ste načrtli, pani Bauer, že tá naša stratégia je príliš rozpoltená. Musíme sa sústrediť na pár nástrojov a musíme pracovať koherentnejšie. To je to, čo by som chcela spraviť v rámci týchto smerníc a pri vypracovaní vnútornej stratégie. Samozrejme, bude sa týkať aj viacerých členov komisie, lebo ako ste spomenuli, eh, je tu viacero kolegov, ktorí sa zaberajú touto problematikou a budem musieť spolupracovať napríklad aj s pani Ashton. Thank you again. Madame Mathieu. Merci. Ďakujem, pán predseda. Pani dezignovaná komisárka, moja otázka sa bude týkať azylu a migrácie. Ako e, zamýšľate, e, aké činnosti e, vykonať, aby každý dopad v oblasti azyly bol implementovaný správne? Všetky tie nástroje, ktoré by mali byť prioritne riešené v rámci vašich útvarov, aká priorita bude tá vaša, pokiaľ ide o problematiku politiky návratu? Oui, madame. Oui, la, la pacte... Áno, pakt o imigrácii by mal byť prehodnotený budúci rok, myslím, ak sa nemýlim. A vieme už teraz, že niektoré opatrenia už sú implementované, avšak ešte veľa musíme vykonať a ja vo svojom príhovore som práve spomenula niektoré priority. Poprvé, to bola priorita azylu. Musíme mať smernicu o azylu alebo balíček o azyle ktorý bol implementovaný. Viem, že je to veľmi delikatné, ja nemám žiadne ilúzie, pretože nie som naivná, ale eh, myslím, že mali by sme mať spoločné pravidlá eh, pre žiadateľov o azyl, ako, ako aj preto, aby sme trošku usporiadali tie národné systémy, aby sme sa vyhli ľudskému utrpeniu. A to je eh, tiež veľký úder pre ľudí, ktorí čakajú strašne dlho, čo im vlastne bráni k tomu, aby sme sa integrovali do spoločnosti. Pokiaľ ide o nezákonné pristahovalectvo, ja som stanovila niektoré svojich priorít. Je potrebné pracovať na to, aby sme poskytli legálne nástroje, aby mohli prísť legálne do Európy. Spomenula som už aj Frontex, tak ako som to spomenula vašim kolegom. Je potrebné pracovať tiež s tretimi krajinami. Domnievam sa, že nový úrad vo balete, ktorý bude, dúfam, otvorený Eh, na jeseň by mohol byť tiež užitočný preto, aby sme napomohli práve týmto príslušným krajinám, aby sme mohli potom prerozdeliť zodpovednosť medzi jednotlivé krajiny a tiež rátam s diskusiou s tretimi krajinami, konkrétne s Líbiou a s Tureckom, ale takisto aj s ďalšími krajinami v tomto regióne, aby sme mohli sa zamyslieť nad tým, ako môžeme Eh, vytvoriť eh, trebárs dohody a ako môžeme implementovať rámysnú eh, dohodu, aby sme mohli takto kontrolovať nezákonné pristahovalactvo. Thank you. Encore, Madame Mathieu. V tejto oblasti ste hovorili napríklad o Libii a Turecku. Mohli by ste nám napríklad zaručiť, že každá dohoda, ktorá bude podpísaná s treťou krajinou, bude mať tiež kapitolu, ktorá sa bude týkať práve imigrácie. Samozrejme, s príslušnými krajinami, treba s Líbiou a Tureckom. Toto e, je vždy v našej agende. E, vieme, že diskusie sú veľmi obťažné, hlavne s Líbiou. Mali sme tu dlhý e, proces diskusii. Teraz sme trošku zdvorili okienko, dá sa povedať, s pánom komisárom Barot, ktorý tam chcel ísť v novembri, ale nemohol z viacerých dôvodov, ale mali sme tam zástupcov komisie, ktorí tam boli prítomní a uvidíme, či budeme mať prostriedky na to, aby sme diskutovali s libyskou vládou. Samozrejme, že vždy je to zakomponované do našej agendy s tretimi krajinami. trošku to závisí aj od národnej situácie v tejto krajine, ale vždy, vždy je to súčasťou programu. Thank you. Ďakujem pekne. Pani Lin, ďakujem pekne. Nuž, no aj keď Vivian Redding bude mať hlavnú úlohu v oblasti antidiskriminácie a, a výbor pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, a množství, množstvo ľudí má a, rôzne, rôzne, sú rôzne postihnutí a preto a, takíto imigranti čelia viacerým formám diskriminácie. Mňa by zaujímalo a, a bola by som rada, keby všetci komisári pracovali vo všetkých oblastiach na odstránenie týchto form diskriminácií. Ako vy budete spolupracovať s komisárom pre sociálne a veci a zamestnanosť a Vivian Redingovou, aby tieto skupiny neboli aj ďalej marginalizované kvôli svojim postihnutiam, veku, Mm, náboženskému vierovýznaniu alebo sexuálnej orientácii. Ďakujem pekne pani Malmström, ďakujem pekne pani Lin. Ja viem, že v tejto oblasti sa veľmi angažujete a viem, že je najhlavnejšou zodpovednosťou komisárky Redingovej táto vec, ale týka sa to aj môjho portfólia a samozrejme budeme pracovať na všetkých zložkách, o ktorých sme hovorili, hlavne na tomto je jasné. A v štokholmskom programe sa to preukazuje tiež, že a tie zraniteľné skupiny postihnutí ženy, deti a iné e, sú, potrebujú osobitnú ochranu alebo pretože sú e, obeťami viacnásobnej diskriminácii. Takže budem pracovať s pani Relingovou a s inými komisnármi, aby to bolo začlenené do všetkých našich rozhodnutí, ktoré navrhujeme. Ďakujem. Ďakujem pani Lin. No a ako viete, tak už máme návrh E, ktoré sme vypracovali spolu s radou, ako, e, čo si myslíte, e, ako, aká je tá návrh smernice, aby prešiel čo najskôr a budete vyvíjať tlak na radu spolu s ďalšími komisármi, aby táto horizontálna antidiskriminačná smernica bola čo najskôr prijatá pani Malmström. Áno, v mojej, v mojej kapacite ako členka, členka švedskej vlády som sa zaoberala toto otázkou počas švedského predsedníctva. No ešte my sme dúfali, že sa nám to podarí presadiť, bohužiaľ nepodarilo sa nám to, pretože tam zostalo niekoľko nevyriešených problematických otázok a dúfam, že Španielsku a ďalším predsedníctvom sa to podarí. A pretože, ako ste povedali, je to mimoriadne dôležité, aby to bolo prijaté a ja budem spolupracovať s radou a súčasným predsedníctvom, aby sme urobili všetko čo je v našich silách. Je to mimoriadne dôležitá smernica nielen pre vnútorné veci, ale pre celú Európsku úniu. Ďakujem pekne. Pani Guillaume. Je reviens... Vrátim sa k otázku balíčku o azyle. Mohla som konštatovať v vašich písomných odpovediach, že podporujete veľmi rýchle prijanie tohto balíčku o azyle, ale viete tiež, že diskusie sú zablokované v otázke príjmania a

vy ste to spomenuli už pred chvíľočkou, niektoré členské štáty už eh, jasne kritizovali práve postoj Európskej komisie, ktorá by chcela harmonizovať eh, vstup azylu v eh, Európe cez smernicu o kvalifikácii a tak ďalej. Dokonca ani sa nezačala práca na tejto otázke. Aké konkrétne opatrenia chcete predložiť, aby ste odblokovali túto situáciu, ktorá by umožnila dodržať teda tento cieľ 2012 máte spoločný európsky azylový systém, preto aby migráciu pracujúce osoby mohli mať e, skutočný prístup k azylu z akékoľvek krajiny už e, pochádzajú, aby mali teda aj túto medzinárodnú ochranu. Pani Valstromová, áno, pani Guillaume, ako vy hovoríte, toto sú návrhy, ktoré e, teraz teda ešte len prebiehajú alebo vyvíjajú sa, ale veľmi ťažké je to prijať na rade, pretože sú tam rôzne e, ťažké e, alebo citlivé veci, ktoré tam spôsobujú ešte ťažkosti. Avšak rada, ako aj všetky členské štáty, sa zatiaľ dohodli na štokholmskom programe cieľ stanoviť spoločný priestor pre azyl v roku 2012 a to toto by sme chceli dosiahnuť a pokračujeme v tom, aby sme tento cieľ dosiahli, teda prijať e, slušné a akceptovateľné podmienky e, pre všetky krajiny. E, môžem len využiť teda toto okienko, ktoré bolo trošku otvorené práve tým, že sme prijali štokholmský program a tiež využiť to, že Teraz sa budeme snažiť pracovať na tom spolurozhodovacím postupom a budeme sa snažiť spolupracovať aj s vami, aby komisia zabezpečila to, že smernica nakoniec bude e, prijatá. Ale nechcem vám skrývať to, že naozaj ide o veľmi obťažnú diskusiu, ktorá e, do ktorej budeme zakomponovaní e, všetci, ale ak chceme dosiahnuť tento cieľ 2012, tak naozaj potrebné už začať konať teraz a poponáhľať sa. Pani Guillaume, ešte? Kým, kým budeme čakať na roku 2012 tým istým zmyslom, ako teda tá e, záväzok, e, ktorý e, predložila pani Redengova minulý týždeň. Mohli by ste nám predložiť, alebo teda nás uistiť, že budete pokračovať v tom, aby to bolo v súlade s európskymi pravidlami. Tá otázka, ktorá už bola pred chvíľočkou spomenutá. Očakávania v oblasti azylu čiže navracania pristahovalcov do krajín, ktorí sú nájdení na mori a tak ďalej. Áno. Pani Wallström, Áno, to je tiež súčasť balíčka. Potrebujeme naozaj prijať a implementovať toto vo všetkých krajinách. Všetky krajiny podpísali a sú súčasťou medzinárodného dohovoru, kde je princíp non-refoulement, čiže nenavracania, ktorý je dodržiavaný zo strany všetkých členských štátov. E, to je medzinárodný dohovor a my musíme takto konať. Takže je to teraz na Komisie ako aj na členských štátov, aby sme to realizovali. The floor goes to señor Coelho. A teraz pán Coelho. Ďakujem pekne, pán predseda. My poznáme veľmi dobre pani Malstrom, vieme, že je veľmi kompetentná, vieme, že veľmi dobre pozná uh, tieto otázky. Teraz pozrieme sa na tie priority. Šengenský priestor je eh, stredom práve eh, v priestoru pre eh, spravodlivosti a tak ďalej. A vy chcete teda zabezpečiť slobodu pohybu v rámci Európskej únie. Druhá generácia SIS-2, no, čiže informačný systém Schengen. SIS-2 je veľmi dôležitý, máme tu rok 2007 a možno je, budeme, mať, budeme meškať 5 rokov. Európa už investovala viac ako 70 miliónov eur do tohto systému okrem investícií členských štátov. Teda pokiaľ ide o systém SIS-2, je to pre vás priorita a kedy podľa vás SIS-2 vstúpi do platnosti a kedy začne byť už naozaj operatívne? Ak e, toto nebude fungovať, vy e, odstúpite od zmluvy alebo nie, pani Valstom? Ďakujem veľmi pekne, pán Klejo. E, samozrejme je to otázka a zistila som, že to s detím, so všetkými problémami, ktorými sa to spája. Samozrejme, tie problémy sú eh, obrovské, neboli splnené všetky očakávania. No a samozrejme komisia spolu s členskými štátmi zvyšuje svoj tlak, eh, veľmi eh, trpezlivo sa angažuje a mm, určila určitú lehotu, ktorý začne tento týždeň a bude to čas, kedy tí dodávateľe budú musieť preukázať svoje schopnosti a ak sa im to podarí, dobre, a ak nie, tak sa vrátim na, rade, na radu a čo najskôr im poviem, že to nefunguje a budem musieť hľadať alternatívne riešenia. Ja dúfam, že v priebehu niekoľkých dní uvidíme, akým smerom to pôjde, pretože samozrejme, ako hovoríte, pre šengenský prístor je nevyhnutné, aby sme mali SIS-2. Ale viem, aké je to e, celé náročné a že tento problém budem mať na stole v prvý deň výkona, výkonu mojej funkcie a budem parlament informovať určite o každom e, kroku a o všetkých e, krokoch, ktorý, ktoré, ktoré sa uskutočnia. Myslím, že by sa to malo do, dokončiť do konca roka, ale to je, to všetci dúfame. Ďakujem pekne, pán predseda. SIS 2 to je najnepríjemnejšia e, časť. Avšak nejde len o omeškanie SIS-2, pretože máme tu aj omeškanie VISu čiže vývezového informačného systému a ďalších eh, zložiek. Pani Malstrom, myslíte si, že je rozumné, aby sme sa púšťali do nových eh, dobrodružstiev a aby sme sa púšťali do nových eh, programov, do programov výstup vstup do systému upozorňovania sístva predtým, než konkretizujeme všetky projekty, ktoré sú možné realizovať, pretože Európa sa snaží pracovať na týchto projektoch už niekoľko rokov a podarilo sa jej to zatiaľ zrealizovať. Uh, áno, myslím, že áno. A to som ešte nezačala pracovať, e, pán Kojo, takže nemôžem mm, potvrdiť úplne všetko. Potrebujeme SIS-2 ako aj VISA, ale ako som už povedal viackrát, pôjdeme, potrebujeme e, prehľad o štruktúrach všetkých systémov, ktoré máme k dispozícii a ktoré v budúcnosti sú možné a na to, aby sme sa neprenáhlili a nepríjmali niektoré veľmi drahé, komplikované systémy, pretože sú to zdroje zhromažďovania údajov o jednotlivcoch, takže z hľadiska ochrany údajov to je veľmi citlivé. No a budeme mať niekoľko hodín denne na to, aby sme videli budúci týždeň, ako to pokračuje. Dúfam, že to bolo opätovne spustené, však nepoznám všetky detaily, ale budeme musieť zaistiť, aby to vstúpilo do platnosti predtým, než sa začneme zaoberať inými vecami A toto treba, aby fungovalo ešte predtým, než začneme rozbehne nové projekty. Ďakujem pekne, pán Romeva. Tu je Cecília. Ďakujem pekne, pán Romeva. Uh, Cecília, som tu. Dobrý deň. Uh, vítajte. Hovorím v mene výboru pre ženské práva a mám dve konkrétne otázky. Vrátim sa teraz k otázke zabezpečovania rodovej rovnosti. Vy ste hovorili, že e, pokiaľ ide o zabezpečovanie tejto politiky, je to veľmi dôležité, ale vy by ste chceli predložiť konkrétnu formu e, potrebe e, zabezpečiť azyl v rámci E, násilia alebo represií, treba z mačistických dôvodov. A potom druhý aspekt v tomto zmysle, vy chcete zohľadniť aj e, zahraničné alebo vonkajšie vzťahy, je možné vlastne predložiť alebo vytvoriť teda e, mm, určitý súbor nástrojov, kde by sme vlastne aj zakomponovali túto časť uh, rodu alebo rodovej rovnosti a ako chcete pracovať proti násilu páchané na e, ženách. E, e, thank you. Um... Ďakujem pekne za otázku. Ako som už spomínala, my sme vlastne už začali prešetrovať, aké opatrenia máme v Európskej únii, aby sme posilnili spoluprácu pri boji proti domácemu násiliu. Pravila som, že nemáme veľa konkrétnych nástrojov, ale môžeme rozhodne posilniť spoluprácu a zamýšľať sa nad tým, ako môžeme ďalej pokračovať. Viem, že to je prioritou španielského predsedníctva. To znamená, že musíme si to pozrieť a uvidíme, ako budeme postupovať ďalej. Čo sa týka ďalších otázok, budeme sa snažiť to zaintegrovať do všetkých opatrení komisie. Áno, je tu dôležitý ten gender aspekt, a je dôležité zvoľniť špecifickú situáciu žien, kde ide o ich zraniteľnosť ako uchádzačov o azyl a kde ide o nich ako prípadné obete e, znásilnenia a kde ide o boj e, proti mrzačeniu pohľadných orgánov v budúcnosti. Samozrejme, viem, že sú tam aj ďalšie dohody, ktoré nebudú spadať do mojej kompetencie, na čom pracujú ďalší kolegovia a budeme sa snažiť integrovať e, tento aspekt do všetkých dohôd s tretimi štátmi. Samozrejme, je dôležité, aby na tie e, dohody dohľadal Európsky parlament. To znamená, že vidíme, že je pred nami ešte e, veľa práce a musíme dohliadať na všetko, aby to dobre prebiehalo. Ďakujem pekne. E, Áno, v tej poslednej časti e, sa povedalo, že pokiaľ ide o nástroje, Is the observatory one of the tools that uh, you envisage one of the more important? Vy zamýšľate mm, riešiť všetky množné problémy. Jeden z problémov je, e, že je tam málo zamestnancov, takže jeden z problémov je, že potrebujeme oveľa väčšiu pracovnú kapacitu. Predpokladáte nejaké konkrétne záležitosti a konkrétne veci v tomto? Áno, áno, chápem, čo ste mienili Prepače, som to nepochopila v tej prvej otázke. Áno, to je niečo, na čo sa musíme pozrieť. Teraz nemám dostatok detailov, aby som vám vedela prezentovať nejaké návrhy už teraz, ale samozrejme rada využijem tie informácie, ktoré máte a zapracujeme ich a potom sa neskôr stretneme a budeme sa zamýšľať nad tým, ako môžeme postupovať ďalej, lebo v tomto okamihu nie som na to pripravená. Now, Ďakujem pekne a slovo má teraz pani Latford. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, pani Malmström. Vy ste spomínali vaše úmysly, chcete hodnotiť protiteroristickú legislatívu, budete skúmať jej primeranosť a efektívnosť a že posilníte úlohu uh, Frontexu. Je dôležité, aby mohli lepšie pracovať a lepšie koordinovať svoju činnosť. To sa mi zdá, že to je veľmi dobré sústredenie sa na, na funkčnú spoluprácu. Je to lepšie, ako zbierať množstvo údajov. Bude Dôležité sa pozrieť aj na to, čo spravil prezident Obama pred Vianocami, kde išlo o to, že tam bol útok, kde nebol nedostatok informácií, ale nevedeli akurát prepojiť tie informácie, aby mohli využiť. To znamená, že chceli by ste sa zaviazať k strategickému e, vyhodnoteniu, aby ste e, zlepšili e, opatrenia na stráženie hraníc a vlastne chcete využiť nejaké hodnotenia, aby sme mali taký celkový plán, ktorý zabezpečí vyššiu mieru efektivity, aby sme iba nereagovali stále? dôležité sa zamerať na ochranu hraníc a v systémy ako SIS, VIS, sú tu rôzne iniciatívy, API, PNR a dôležité je tu samozrejme spolupracovať s USA. By sme za nimi nezostávali. Pani Malmström? Áno. To sú veci, o ktorých sme častočne už diskutovali. A môžem zase povedať, že celý štokholmský program a tá bezpečnostná stratégia, ktorú obsahuje, sa, sa zameriavajú na opravu chýb z minulosti. Toto je pomerne nový aspekt pre európsku spoluprácu a celá tá stratégia sa začala asi pred desiatimi rokmi, takže je to pomerne nové. Samozrejme, Niekedy sme išli stratégiu krok za krokom. Teraz je dôležité to celé skoordinovať v lepšej miere. A k tomuto sa chcem zaviazať, že to by som chcela spraviť spolu komisárkou Reding a ďalšími, aby sme spolupracovali pri azile, migrácii, pri cezhraničnej kriminalite a musíme to riešiť lepšie ako doteraz. Čo sa týka zbierania údajov a týchto informačných systémov, samozrejme to je veľmi dôležité, môže to fungovať efektívnejšie ako spomenul prezident Obama. Áno, samozrejme, musíme si lepšie prepojiť všetky údaje, lebo musíme zabrániť tomu, aby došlo k takým zlyhaniam budúcnosti. To znamená, že máme informácie, musíme ich využívať lepšie a nielen len budovať nové systémy. Ako som už povedala pánovi Koeliovi a iným, ja sa budem snažiť eh, vypracovať určité hodnotenie, pozrieme si celú architektúru so všetkými kritériami, kde si pozrieme náklady, pridanú hodnotu, primeranosť a pozrieme si ochranu osobných údajov. Toto musíme spraviť predtým, ako vypracujeme nejaké nové systémy. A musíme mať VIS a SIS ešte predtým, ako zavedieme nejaké nové systémy. That's, that's, that's very good news. Uh, will you... To je dobrá správa pre nás. Dobre, teraz to tá druhá otázka ktorá sa týka nedostatočnej operačnej spolupráce a koordinácie. Sú tu určité príklady, ako napríklad pozrieme si Slovensko, vieme, aké tam boli problémy na začiatku januára, kde sa umiestnilo 9 bomb do viacerých patožín pasažierov. Bolo to, jedna obsahovala 90 gramov e, explozívnej látky, ktorá sa nakoniec neodstránila. A potom lietadlo odletelo do Dublinu. Slovenské orgány informovali Írske až 3 dní potom, po tomto incidente a tento pasažier, ktorému našli potom túto vybušninu, bol zadržiavaný niekoľko hodín a sú tu nejaké ďalšie témy, ako napríklad ohrozovanie nevinných občanov. Čo sa týka napríklad Európy a spolupráce s USA, máme tu určité agentúry, ktoré zaberajú koordináciu a spoluprácu. Myslím si, že tieto schémy dohľadu nad ľuďmi E, niekedy bránia k tomu, aby sme si uvedomili, že aké sú to pre nami výzvy. Je dôležité, aby naši úradníci a policajti spolupracovali už v rámci jedného štátu a dôležité spolupracovať cez hranične a potom spolupracovať cez Atlantik. Pani Malmström? Áno, toto je skôr aj taká filozofická otázka. Všetci sme ľudia konec koncov. Spomenuli ste jeden príklad. Ja môžem z nášho štátu spomenúť ďalšie príklady, kde policajné orgány zlyhali pri využití informácií, ktoré mali k dispozícii a kvôli tomu potom ľudia trpeli, lebo došlo k zločinom. To znamená, že nikdy nemôžete mať také opatrenia, ktoré by plne zabránili takýmto udalostiam. Ako ste spomínali, dôležité je si radšej prepojiť informácie, ktoré už máme, zamýšľať sa nad tým, ako ich využívať, analyzovať, ako môžeme spolupracovať, ako môžeme priviesť agentúry k tomu, aby lepšie fungovali, ako si môžeme lepšie zdieľať informácie spoločne. Myslím si, že k tomu by som mohla prispieť ale samozrejme sme všetci ľudia a bude dochádzať neustále k chybám. Thank you. Mrs. Ďakujem pekne, pani Boskurt. Ďakujem, pani Malmström po vstupe Lisabonskej zmluvy do splatnosti sme čakali, že komisia predloží nový návrh nariadenia o reštriktívnych opatreniach voči osobám a subjektom v súvislosti s Al-Qaidou, no, Talibanom a na základe článku 75 e, TFEU. No, namiesto toho bola prija, bolo prijaté nariadenie na základe článku 215, ktorý e, vylúčuje e, Európsky parlament e, z tohto procesu. Ste v budúcnosti ochotná v súlade s článkom 75 zmluvy zapájať Európsky parlament do príjmania legislatívy a chcete tiež vytvárať generálny mm, teda právny, právny, všeobecný právny rámec na zaisťovanie demokratickej zodpovednosti a správneho financovania. Ďakujem pekne pani Malmström. Ďakujem. Ja si pamätám na túto debatu z Európskeho parlamentu, e, uskutočnila sa len pred mesiacom, no a pamätám si, že tak právne služby rady, ako aj komisia, e, dospeli k záveru, že článok 215 sa má aplikovať v súvislosti e, s medzinárodnými reštriktívnymi opatreniami a nesúhlasili s interpretáciou Európskeho parlamentu. Avšak čo sa týka internej euro, interného európskeho zmrazovania majetku, tak samozrejme tam sa uplatňuje článok 65. E, to je však e, rozpor medzi právnymi servismi ja vždy budem čo najotvorenejšia, najtransparentnejšia voči Európskom parlamentu, ale toto bude v kompetencii mojej kolegyne pani Ešten a ako som si to ja vyložil, tak e, na základe právneho názoru právnych služieb Rady a parlamentu aj sa v tejto v tejto situácii uplatňuje článok 215. No a chcete prijať, prijať prijať nejaký návrh a predložiť návrh u nás je spolu spolurozhodovania na základe článku 75. No a ďalšie. E, chcete prijať náš návrh v uznesenia, z uznesenia ďalšieho minulého septembra na vytvorenie siete nezávislých expertov, aby príjmali radili radi o najreštriktívnejších opatreniach v boji proti terorizmu a to v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne, pani Malmström. Ďakujem pekne, pán predseda. Už bez, nepoznám všetky detaily, ale znie to ako veľmi dobrý nástroj. A, takáto nezávislá sieť odborníkov. Samozrejme pri aplikácii reštriktívnych opatrení a treba vždy kontrolovať, že ich obeťami sa nestávajú nevinné osoby. Nie je to len otázka nástroj, ktorý sa dá niekedy využívať, ale vždy eh, sa musí kontrolovať samozrejme s ohľadom na bezpečnosť civilistov, na účinnosť tohto nástroja a ochranu a obranu ľudských práv. Čiže znie to ako dobrý nápad, môžeme o tom ešte hovoriť. Ďakujem pekne. Eh, pán Strasser, ďakujem veľmi pekne. Vítam vás, pani Malmström, v vašej novej funkcii a dovolte mi na úvod povedať, e, že je skutočne veľmi pekné vidieť, e, ako prezentujete svoje návrhy. Ja sa chcem dostať k terorizmu. terorizmu. A hrozba terorizmu tým nepodareným pokusom sa nám pred Vianocami opäť zhmotnila. No a občania, aj európske občania, cítia hrozbu predovšetkým terorizmus islamistických extrémistov a fundamentalistov. V Európe musíme zlepšiť situáciu, musíme zlepšiť aj koordináciu. Vieme, a to povedal aj prezident Obama, že nie je to až tak eh, otázka nedostatku informácií, ale hodnoť ich vyhodnocovania. A preto by som vás chcel požiadať, aby ste nám prezentovali pár vašich návrhov a eh, všeobecných bezpečnostných stratégií, kde chcete prijať konkrétne udalo- eh, opatrenia, na zlepšenie záležitosti, lepšie ich koordinovať, ako aj ako lepšie spolupracovať s Američanmi. Ďakujem pani Malmström. No ďakujem pekne, tak ako hovoríte skutočne, e, tak e, udalosti z Vianoc e, ukazujú, že terorizmus ostáva veľkou hrozbou a nemôžeme polevovať. Nože ja nemám nejaký komplexný e, prehľad nástrojov, ktoré máme. Ale máme nástroje, teda mám, prehľad nástrojov, ktoré máme k dispozícii, to sú interné a externé, no, na spoluprácu s krajinami, ako je napríklad USA, čo je veľmi dôležitým partner pri boji proti terorizmu. Potrebujeme mať prehľad, ministri spravodlivosti a vnútorných záležitostí e, sa stretnú a zasadnú zasadnú zajtra. Príde tam aj štátny tajomník eh, alebo minister Napoletano z USA. Teda pani Napoletano je veľmi dobré, že príde do Toleda a bude diskutovať priamo s ministrami. No a ako ste povedal už eh, prezident Obama, potrebujeme eh, si spojiť tie jednotlivé body, tie informácie. Musíme zlepšiť koordináciu, spoluprácu medzi agentúrami, členskými štátmi a rovnako treba zvýšiť ochotu členských štátov spájať tieto informácie, pretože Europol pracuje vynikajúco, ale niektoré členské štáty nechcú až také miere zdieľať informácie s inými a potrebujeme budovať dôveru v rámci EÚ, tak aby informácie mohli byť rozdávané e, a zdieľané, aby sme dokázali v budúcnosti predchádzať teroristickým útokom. No a čo sa týka internej stratégie, tak e, budem sa tým zaoberať, potrebujem využívať politický nástroj eh, na potrebné infraštruktúry, ako to môžeme ochraňovať, ako ju môžeme ochraňovať, ako ochraňovať naše systémy výmeny informácií, ehm, napríklad počítačový, počítačová kriminalita. A tam ešte trochu zaostávame a určite v tejto oblasti navrhnem a predložím konkrétne návrhy v rámci eh, stratégie internej bezpečnosti, vnútornej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Teraz pani Jiménez Beseril. Áno, dobrý deň, ďakujem pekne. Veľmi sa teším, pani Malstrom, že som si mohla vypočuť v úvodnom prihovore o, o obeti terorizme, pretože e, sa vám hovorí o, o tom po atentátoch, ako je spáchaný e, vážny atentát. Ako všetci vieme, hrozba je tu stále. A každý z nás sa môže stať obeťou terorizmu. Pani komisárka, je nepriateľné, aby v tejto situácii Európia neurobila, neurobila nič, preto aby neharmonizovala zákony v oblasti ochrany obetí terorizmu. Chcem vám povedať, že v poslednom plenárnom zasadnutí pán Barot sa zaviazal, aby že vytvorí Európsku chartu pre obete terorizmu. A moja otázka je následovná. Eh, vy by ste tiež akceptovali tento záväzok a aké opatrenia by ste prijali, aby ste eh, podnetili eh, vlastne tento boj a tieto, zabezpečenie týchto práv obeti terorizmu. Áno, toto je veľmi dôležitý bod. Mám priateľa, ktorý zahynul v Madride v roku 2004 na Atoči a viem, že obete terorizmu je niečo veľmi citlivé, niečo, čo musíme ochraňovať a musíme prisudzovať väčšiu pozornosť v rámci Európy. Už sme niečo vykonali, máme network, čiže siete, ktorá e, je e, kde sa teda pripájajú e, ľudia, ktorí majú rôzne teda skúsenosti v rôznych e, krajinách. Sú takisto aj zdroje, ktoré sa môžu využiť na to, aby vytvorili sa organizácie teda z občianskej spoločnosti. A toto je veľmi e, dobré. Mali by sme, sa, mali by sme rozvíjať tieto snahy. Možno, že v rámci stratégie bezpečnosti by sme mohli vytvoriť fond bezpečnosti a v rámci tohto fondu by sme mohli prijať opatrenia, ktoré by boli práve nasmerované smerom k obetiam. Budem sa snažiť veľmi pozorne preštudovať tieto sľuby, ktoré predložil pán Barot a ako by sme mohli teda rozvíjať tieto snahy aby sme mali podobný prístup tiež v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne pani Makovej. Um, Ďakujem. Teraz meníme trošku tému. Prisunieme sa ku korupcii. Keď vychádzame z toho, že 78% našich občanov si myslí, že korupcia je dôležitou témou v ich členskom štáte, opakujem, 78% občanov Európskej únie si myslia, že korupcia je veľkým problémom v ich krajine, a tu vychádzam z údajov z Eurobarometra z decembra 2009, takže sú to skutočne čerstvé údaje. A keď zohľadníme to, že Európska únia sa zaviazala v rámci dohovoru OSN bojovať proti e, korupcii, toto musí byť ratifikované samozrejme Európskou úniou, mňa zaujíma, čo chcete spraviť preto, aby ste Eh, ako by ste chceli vypracovať eh, monitorovací mechanizmus v roku boja proti eh, korupcii, ako vyhodnotíte tie výsledky, ako ich využijete, tie údaje, ktoré získate z členských štátov, aký rámec by ste si veli predstaviť, aké by boli merateľné ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť v oblasti boja proti korupcii. Nech sa páči, pani Malmström. Ďakujem pekne, som si vedomá z týchto, týchto, vedomo, týchto údajov z Eurobarometra a viem, že to je Transparency International, ktorá sleduje mieru korupcie vo všetkých krajinách sveta a čo ma prekvapilo, videla som, že mnoho európskych štátov je na zlej pozícii v tomto zozname. To je nedobrý signál. Myslím si, že musíme na tejto téme pracovať ak chceme pôsobiť dôveryhodne, ak chceme poučovať iné štáty o tom, ako zabezpečiť transparentnosť a dobré riadenie, samozrejme musíme splňať tieto veci u nás doma. Štokholmský program už obsahuje túto tému, obsahuje aj korupciu. Vydám oznámenie o tom, ako budeme bojovať proti korupcii. Ale toto si vyžaduje určité úvahy, Nestačí iba povedať, že je to zlé. Musíme mať nejaké konkrétne opatrenia, ako to budeme merať, ako, to môžeme, ako tú situáciu môžeme zlepšiť a ako môžeme spolupracovať. V decembri budúceho roka bude Deň boja proti korupcii a v tomto svetle by sme mohli potom prezentovať niečo konkrétne o tom, ako môžeme bojovať proti korupcii na úrovni Európskej únie, lebo je to rastúci problém a je to niečo, čo sa týka veľmi intenzívne našich občanov. Thank you, Mrs. McAvey. Ďakujem pekne ešte pani Makovej. Um, just a clarification. I was refer- Ďakujem pekne ešte na objasnenie. V rámci mojej otázky som poukazoval na ten monitorovací mechanizmus, ktorý je súčasťou štokholmského programu, lebo ten sa má zrealizovať. To je jedna otázka. Prvá, jedna otázka. Druhá otázka. Počas vášho pôsobenia, ako by ste chceli v komisii eh, zlepšiť boj proti podvodu, lebo myslím si, že korupcia a podvod sú úzko prepojené. Pani Malmström? Áno, tieto veci sú prepojené a samozrejme na tom chceme pracovať. To je úloha pre celú komisiu, aby sme konali, aby z našej strany bolo všetko jasné. Ja viem, že vy s touto témou máte veľké skúsenosti. Nebude to teda len moja zodpovednosť, ale bude to zodpovednosť celej komisie, bude to zodpovednosť OLAFu a viem, že predseda Barozo sa zaviazal k tomu, že chce intenzívne pracovať na tejto téme, aby zabezpečil, aby bola čo najväčšia transparentnosť v oblastiach, ktoré spadajú pod komisiu. A pevne verím, že Rada a parlament samozrejme budú pracovať týmto smerom. Viem, že vy už na tom pracujete. Dôležité budú aj kritéria pre monitorovací mechanizmus, tie musia byť jasné a musíme vypracovať kritéria, akým spôsobom môžeme merať tento fenomén a zamýšľať sa nad tým, ako situáciu zlepšiť mož, bolo by možné zverejňovať tých, ktorí skonajú e, takýmto nesprávnym spôsobom, to je bola určitá možnosť, mohlo by sa to zverejňovať na všetkých úrovniach. Viem, že napríklad niektoré komúny a mestá mali určitú sieť, kde, kde takto postupovali. To znamená, že budeme mať konkrétne návrhy, ktoré sa budú týkať boja proti e, korupcii. Musí to byť konkrétne a jasné, nestačia len pekné slova o tom, ako nie sme s tým spokojní. Ďakujem pekne. A teraz pani Hit. Ďakujem pekne, pán predseda. Cecília Tvoje písomné odpovedi si uvedela, uviedla, že chcela by si vypracovať aj smernicu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Toto ja veľmi vítam, ako aj, aj naši kolegovia u sociáli, sociálnych demokratov. Toto vítame veľmi intenzívne. Podľa mňa nastal skutočný čas na to, aby Európska únia začala konkrétne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, aby tento fenomén nerastol. Ty ako kandidátka na komisárku, mne by zaujímalo, ako by si chcela e, prispieť prevencii kriminálnym činom. Samozrejme vieme, že členské štáty prijímajú opatrenia a snažia sa brániť obchodovaniu s ľuďmi. Mali sme tu aj rozhodnutie o, ram, o mali sme tu rozhodnutie o, o boji proti obchodovaniu. Vieme, že švédske predsedníctvo sa tiež snažilo túto vec riešiť, ale nepodarilo som to úplne ideálne. Pani Malmström, ďakujem pekne. Anna, ako som už spomínala, Áno, ja by som chcela predložiť takýto návrh opätovne. V svojho času sme boli už blízko k zhode a boli tam určité otázky ako definície, ktoré sa týkali napríklad trestov, sankcií, kde sa nám to nepodarilo úplne dokončiť. Pevne veľmi sa nám podarí opätovne predložiť predložiť návrh a v rámci spolurozhodovania spolieham sa aj na vaše nasadenie a váš záujem a pevne verím, že dosiahneme zhodu, lebo ako ty si povedala, je to, sú to strašné činy a musíme to rýchlo riešiť. Sú to hrozné veci, ktoré sa dejú v európskych mestách, dejú sa dievčatám, mladým ženám a chlapcom a musíme to riešiť veľmi rýchlo. Samozrejme, aj otázka dopytu je veľký problém. V Švédsku máme určitý zákon, kde orgány, štátne orgány hovoria, že bol, bolo to prospešné boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Samozrejme, u nás doma máme tiež problém, ale ten je trošku menší. Existujú viaceré typy legislatívy, a vieme, že toto je veľmi zložité a e, komisia nemá kompetencie v oblasti harmonizácie tejto oblasti. Podľa mňa dôležité je stále diskutovať o aspekte e, dopytu, čo sa týka obchodovania s ľuďmi. Ja sa predovšetkým chcem zamerať na to, aby som predložila návrh a pokúsim sa ho presadiť. Pevne verím, že sa to podarí s vašou pomocou. Thank you. Back to Mrs. Head. Ďakujem pekne ešte pani Head. Ehm, Ďakujem pekne za túto odpoveď. Častokrát hovoríme o trestnoprávnych aspektoch. Aké sankcie by sme tu mali mať, aby Európska únia mohla toto riešiť? Samozrejme, dôležité sú tresty, ale asi bude dôležité riešiť otázku dopytu a prevencie. Samozrejme, vieme, že približne 80 obchodovania s ľuďmi ide o sexuálne zneužívanie. A mňa by zaujímalo, ako ty vidíš prepojenie medzi prostitúciou a obchodovaním s ľuďmi. Ten, Áno, zhodneme sa na tom, že dôležitá je prevencia. A to sa bude týkať tých štátov, odkiaľ pochádzajú obete Eh, obchodovania. Dôležité bude riešiť tento aspekt v rámci politiky susedstva a vzťahov s ostatnými štátmi. Dôležité je posilňovať prevenciu. A ako som vravela už eh, na konto pani Bauer, že dôležité je samozrejme sa venovať aj obetiam a pôvodným zapojiť sa do života. Ja si myslím, že je tu určité prepojenie medzi prostitúciou a obchodovaním s ľuďmi. Je tu dopyt a to znamená, že toto vlastne vytvára ten obchod, ale ako som už povedala, samozrejme členské štáty majú rozličné typy legislatív a je dôležité spraviť spoločný krok, aby sme sa najprv sústredili na túto smernicu. Musíme aj diskutovať o dopite, ale ešte nemáme ani kompetencie a ani plány, ako by sme na úrovni komisie mohli riešiť túto problematiku. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pani Koraca Bild. Ďakujem pekne, Cecília. Som veľmi rada, že ťa vidím. Dlho si pôsobila v Európskom parlamente a potom sme tu v parlamente s tebou vedli dialog počas predsedníctva. Za svoju činnosť si zaslúžiš eh, veľký rešpekt vo všetkých politických stranách. Teraz samozrejme očakávame, že budeš ďalej angažovane pracovať v prospech spravodlivej Európy, kde budú mať ľudia silné a garantované práva. Sú tu dôležité otázky, napríklad migrácia, to je dôležité pre budúcnosť Európy. Dôležité sú akútne opatrenia, ktoré si dobre popísala, vravela si, čo chceš robiť, ale my potrebujeme samozrejme mať aj dlhodobú víziu, ako máme riešiť tieto otázky, ako máme garantovať ľudské práva, ako máme pristupovať k utečencom dôstojným, e, dôstojným spôsobom, dôležité byť solidárny pri migračnej politike. Keď sa pozrieme do Švedska, máme modernú vládu s modernou legislatívou, aj čo sa týka napríklad migrácie, pracovnej migrácie. Mňa by zaujímala tvoja vízia, ktorá by sa týkala mm, budúcnosti migračnej politiky. Nech sa páči, pani Malmström. Tak, so mycket. Eh, Ďakujem pekne za túto otázku. Ja som sa snažila vlastne už prezentovať túto víziu. Je jasné, že nežijeme v ideálnom svete, ale žijeme aspoň v svete, kde nie sú hranice, kde ľudia môžu sa pohybovať voľne. Dôležité je mať demokraciu a vysokú mieru rozvoja vo všetkých štátoch. Myslím si, že toto je dôležitým cieľom Európskej únie, aby sme podporovali sociálny systém, blahobyt a demokraciu na celom svete, lebo pre stabilitu je veľmi prospešné to, aby sme nemali autoritatívne systémy a diktatúry, respektíve ak sú, aby prešiel na demokraciu. Ja som už spomínala vlastne viaceré vízie. Čo sa týka sveta, musíme vytvoriť určitý systém, ktorý sa opiera o zodpovednosť, o predvídateľnosť, dôležitá je solidarita a rešpektovanie ľudských práv a predovšetkým solidarita medzi členskými štátmi. Ja by som chcela mať takú azylovú politiku, kde môžeme chrániť tých ľudí, ktorí potrebujú ochranu a zároveň musíme vedieť, pod, v rámci akých podmienok sa to má diať. Chcem mať takú politiku, kde môžeme prijímať ľudí legálne, legálnych migrantov a zároveň oni musia tiež vedieť, za akých podmienok to prebieha a ako k ním pristupujeme, keď nám prídu. Na to, aby toto bolo možné, musíme samozrejme bojovať proti ilegálnej migrácii. Tu sa už pýtal pán Busutil a viacerí a vieme, aké sú to hrozné konsekvencie. Tisíce ľudí sa utopia v Stredozemnom mori každý, každý rok, mnohí sa stávajú obeťou e, obchodovania s ľuďmi a potom e, musia pracovať ako e, zneužívaní alebo sexuálni otroci na celom svete. Sú tu mnohí ľudia, ktorí žijú v zložitých podmienkach a jednoducho oni chcú iba živiť svoje e, rodiny. A nie všetci sa môžu dostať do Európy. Preto musíme mať zákony, ktoré to budú regulovať. Mojím cieľom je, aby to bolo jasné, organizované, štrukturované, predvydateľné a čo najhumánnejšie, ako je len možné. A tuto budem potrebovať vašu podporu, ak chcem takto pôsobiť na bližších 5 rokoch. Ďakujem pekne, pani Koraca Bild. Ďakujem pekne za túto jasnú odpoveď. A mohla by si byť trošku konkrétnejšia? Vieme, že v našich štátoch máme aj extrémne sily, ktoré sa žiaľ posilňujú a ktoré spochybňujú naše ľudské a humanitárne hodnoty. Hovoria, že máme príliš veľa utečencov. Sú tu ľudia, ktorí sú znepokojení, že budeme mať príliš veľa utečencov, ktorí ohrozia ich pracovné miesta a istotu. Máme tu určitú špecifickú skupinu, ktorí sú najviac ohrození. Sú to deti, ktoré prichádzajú e, zo strašných krajín, prichádzajú loďami. A čo môžeme spraviť? Čo môžeš ty spraviť? Ako môžeš ty e, prispieť tomu, aby sa táto situácia zlepšila? aby sme zabránili tomu, aby nevinné deti boli vystavené strašným veciam aj v našej spoločnosti, aby sme k ním pristupovali humánne a čo by si chcela spraviť na to, aby si tieto deti spojila s ich rodinami. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za otázku. Samozrejme, je to veľmi zložitá otázka v takom krátkom čase. Dôležité je dôležité bojovať proti xenofóbii, proti rasizm, rasizmu a dôležité je, aby my sme sa sústredili na integráciu, aby títo ľudia mali možnosť prísť a zapojiť sa do našej spoločnosti, aby to mohli žiť a prispievať k nej. Čo sa týka detí, utečencov, áno, samozrejme je to veľký problém v Európe. V mnohých štátoch sa to zdvojnásobilo. To znamená, že čoskoro budeme musieť predložiť návrh na to, ako chceme, ako to budeme chcieť riešiť strategickým spôsobom. Ak sem deti prichádzajú, je to, sú to dôsledky pašerákov, ľudí. Niektoré, niektoré deti sem prichádzajú individuálne, potom sú to deti, ktoré sem prichádzajú z legálnych dôvodov Dôvody sú rôzne, tie štáty, z ktorých prichádzajú, sú rôzne, potrebujeme mať spoločnú stratégiu, ako to riešiť. Samozrejme musím dodržiavať práva detí, musím mať možnosť byť spojený s e, rodinou, musím dodržiavať príslušnú konvenciu OSN, musíme využiť tie nástroje, ktoré tu máme, lebo je to veľký problém a samozrejme bude veľmi zložité a náročné predložiť takýto návrh. Signora Borsellino. Ďakujem pekne, pani Borsellino. Pani Malstrom, dnes e, viackrát sme vypočuli si e, to, akú e, pozornosť venujeme Libii, To je krajina, ktorá častokrát bola v našej centre pozornosti. Teraz s týmto štátom, kade prechádzajú všetci pristahovalci, sa snažíme dospäť k dohode. Je to vlastne otázka, ktorá sa týka hraníc. Azyl a nezákonní presťahovalci sú veci, ktoré nás veľmi neznepokojujú. Libia je jedna z tých krajín, ktorí e, neratifikovali e, dohovor o ľudských právach. Môžete nám spomenúť e, hlavné body v tohto dohovoru, pokiaľ ide o nezákonné presťahovalcov a takisto aj záruky zabezpečovania azylu, ako aj princíp non-refoulement Európska komisia by mala informovať hlavne Európsky parlament o postupe eh, prebiehajúcich rokovaní s Líbiou. Yes, Ďakujem pekne, pani Borsellino. Vaše posledné otázke. Samozrejme, ja veľmi rada prídem na zasadnutia výboru a poskytnem vám aktuálne informácie rokovania s Líbiou. Nedá sa priamo povedať, že postupujú. Ten pokrok je malý a máme pred sebou ešte dlhú cestu. Správne ste podotkli, že i Líbia nepodpísala medzinárodné dohovory, avšak podpísali africký dohovor o tom, ako zaobchádzať s utečencami nuž no a nám povedali, že to budú implementovať aj v medzinárodných dohovoroch a dohodách. Komisia povedala, dobre, budeme vás podporovať, len nám povedzte, ako vám môžeme pomôcť. Bohužiaľ, Líbia potom e, komisiu už nekontaktovala. Takže sme v takej slepej uličky. Potrebujeme navezovať kontakty s Líbiou, je to dôležitý sused, je to dôležitá tranzitná krajina pre utečencov, migrantov, ale rovnako potrebujeme zajistiť, aby oni rešpektovali medzinárodné dohovory. Môžeme im pomôcť, aby tak robili komisia. Už teraz pomerne veľa investuje a poskytuje veľkú finančnú pomoc Líbii na to, aby zvýšila svoje kapacity, posilnila systém. Spolupracujeme s UNHCR a s Vysokým komisárom pre utečencov, ktorí majú v Líbi svoje zastúpenie. No avšak my musíme hlavne neustarať na to, aby Líbia dodržiavala medzinárodné dohovory. Ďakujem pekne, pani Porcelino. Mikro, ja è e, e importante. Je dôležité, aby táto e, informácia a tieto správy boli vymieňané s, parlamentom, to chcem zdôrazniť. A potom chcem ešte sformulovať ďalšiu otázku. Vo vašich písomných odpovediach som nenašla referenciu o, sezónnych pracovníkov. Hovorilo sa o tom dnes už raz. Aké sú teda návrhy, ktoré zamýšľate predložiť ako komisárka v tejto oblasti? A ďalej, keď hovoríme o pozornosti o deti, ktoré cestujú sami. Toto je veľmi vážny problém. A chcem teda zdôrazniť ďalšiu vec. Keď hovoríme o terorizme, hovorilo sa tiež o organizovanom zločine, ale však nikdy som nepočula e, hovoriť o mafie, pretože mafia to je niečo iné v rámci organizovaného zločinu. Sú tu všetky problémy, ktorým čelíme dnes. E, vlastne mafia e, obsahuje takisto sexuálne zneužívanie detí, obchodovanie s drogami, a tak, obchodovanie so zbraním a tak ďalej. Toto všetko je vážne veľký problém. Pokiaľ ide o mafiu, a keď jej chceme čeliť, čo zamýšľate vykonať takisto v tejto oblasti? Um, yes, madam, thank you. Ďakujem pekne. Čo sa týka sezónnych zamestnancov, tak ten návrh predložím. Čo sa týka nezaopatrených detí, tak e, alebo potom tiež predložím návrh, ako na tom pracovať v EU. To je závažný problém EÚ, musíme ho spolu riešiť. Čo sa týka mafie, máte pravdu, je to veľmi dôležitá dimenzia organizovaného zločinu. A to nie je len v Taliansku, pretože má svoje chápadlá v celom svete. Jedna z vecí, vím, ktorú povedal pani Reding a aj pán Baro, ako pracovať na konfiškácii majetku mafie. A spolu s pani Reding, ktorá bude mať eh, tú zodpovednosť, budeme musieť hľadať spôsoby, ako postupovať. Je to možné v Taliansku, ale malo by to byť možné aj to prostredníctvom odsudenia súdu inde. Mafia je dôležitou súčasťou boja proti organizovanému zločinu a určite to bude mať eh, svoje miesto v rámci vnútornej bezpečnostnej stratégii a o tom vás budem ešte informovať. Ďakujem pekne, pani Alfáno. Ďakujem, pán predseda. Vítajte, pani Malstrom. Ja by som chcela pokračovať eh, tiež v eh, tom, eh, že budeme hovoriť o mafii, pretože nikto dnes nehovoril o mafii. Európska únia vyťahovala veľkú pozornosť organizovanému zločinu a teda boju proti terorizmu. Však nikdy sa nerobilo nič proti mafii, ktorá je veľkou súčasťou organizovaného zločinu. To je úplne odlišná otázka. Na základe tohto nemáme konkrétne diskusie a toto už je veľmi dôležitý bod, na ktorým by sme sa mali zamyslieť, pokiaľ ide o mafiu, ako ekonomicky vplýva na všetky európske krajiny. Keď hovorím o, o 200 mm, miliard eur, z ktorých iba 130 miliard napríklad predstavuje len úniky v Taliansku. Keď hovoríme o mafii v Taliansku, napríklad o, tu, o, to predstavuje celé HDP na tejto krajiny. Aké teda nástroje e, e, chcete e, mm, zabezpečiť, aby boli zakomponované do legislatívy počas vášho mandátu, aby sme sa tomuto vyhli? Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne, pani Alfáno. No, že ja nemôžem presne vyjadriť čísla túto problém, tento problém, ale súčasťou organizovaného zločinu a vo svete je mafia, zapája sa do nelegálnych obchodov, do falšovania, pirátstva a tak ďalej. Takže je to veľmi dôležitou súčasťou. A len jeden príklad, ak by obchod s drogami bol štátom, bol by 23. najbohatším štátom na svete. Takže mm, to sú rôzne časti mafie. No a policajné orgány sa tým zaoberajú už dlho, ale mali by sme zvýšiť policajné zapojenie, pretože to má dopad na všetky súčasti spoločnosti. Treba to riešiť a treba hľadať právne spôsoby konfiškácie. A ako pracovať, myslím, že tak Taliansko ako aj iné krajiny majú množstvo skúseností pri konkretizácii týchto krokov. Takže určite budeme sa tým veľmi intenzívne zaoberať. Ďakujem pekne. Pani Alfáno, môžeš doplniť. Ďakujem pekne. Eh, dúfam, že mi predložíte určitý eh, záväzok. Ja by som chcel citovať vašu odpoveď. Vy ste povedali, že samozrejme eh, oveľa intenzívnejšia a efektívnejšia spolupráca v oblasti koherentného riadenia všetkých členských štátov proti organizovanému zločinu musí byť zabezpečená. Avšak pán Manson spomenul, že nemáme tu žiadnu spoluprácu medzi jednotlivými členskými krajinami. Takže ja by jeden príklad aspoň spomeniem. Možno, že ste ho poznali, ktorý vlastne objasní tento problém. E, počas e, tragédie Burkis e, v Nemecku bol tu prokurátor, talianský prokurátor, ktorý bol unesený z reštaurácie. A nemecká súdkynia E, súdila vlastne tento únik, avšak e, nebola tu žiadna spolupráca ani zo správneho, ani zo súdneho hľadiska voči mafii. A teraz ďalšia e, vec, ktorú by som sa chcela spomenúť, vzhľadom na oficiálne údaje. Nebolo by možno podľa vás lepšie vypracovať štúdie, aby sme pochopili dopad mafie a jej činnosti na ekonomické aspekty. Po tretie, Máme tu toľko diskriminácie, pokiaľ ide e, o e, zaobchádzanie s obeťami mafie, ako aj obeťami e, terorizmu. V Taliansku ročne sú tisícky ľudí, ktorí sú zabití mafiou, avšak mali by sme zabezpečiť to, aby obete mali tie isté práva, ako aj obete terorizmu, aby tu nebola diskriminácia medzi obeťami terorizmu a obeťami mafie. Again, raised... Ďakujem veľmi pekne. Je to opätovne veľmi komplexná vec a nemôžem za jednu minútu zodpovedať všetko. Ja veľmi rada ja si pozriem presné čísla a štatistiky, ktoré chcete. A samozrejme, um, obete nemôžu byť diskriminované. Obete sú v centre týchto programov a to musí byť základ našeho spoločného prístupu k starostlivosti o obete a zaručovaniu ich práv. Takže to spadá do zodpovednosti komisárky Redingovej, ale viem, že na tom budeme spolu veľmi intenzívne spolupracovať. No a posledná otázka. To nie je v žiadnom spore. Prepačte, niečo som vynichala. už áno, lepšia spolupráca lepšia súdna spolupráca medzi členskými štátmi. To je otázka, sme, o ktorej hovoríme už 2,5 hodiny. Potrebujeme zlepšiť eh, spoluprácu orgánov trestných činov konaní v Európe. Potrebujeme si lepšie vymieňať informácie o zločincoch a lepšie spolupracovať, pretože eh, zločin pracuje cez hranične medzinárodne a my musíme mať schopnosti a nástroje, a sledovať ich, bojovať proti tomu a na to potrebujeme lepšiu spoluprácu orgánov trestných činnom konaní. Ďakujem pekne. Pani Rojtová, vážená pani Malmström, srdečne vás vítam. A tým, že udelíme vízové, alebo Kanada uvolením víza, pre českých občanov sa vyjadrila voči EÚ, že sú inou kategóriou, že z iných členských štátov, v iných členských štátoch žijú aj iné kategórie občanov. Ako komisia reaguje na túto politickú skutočnosť, ktorá je veľmi negatívna aj z hľadiska zahraničnej politiky? Aké špecifické kroky príjmete na to, aby Kanada zrušila vízovú povinnosť pre Českú republiku a to čo v najkračom čase? Ste ochotná zohľadniť túto otázku aj v kontexte rokovaní EÚ o komplexnom hospodárskom, komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode s Kanadou. Ďakujem. A ďakujem pani Malmström. No už ďakujem pekne. Ja si samozrejme veľmi dobre uvedomujem rozmery tohto problému a počas švedského predsedníctva sme o tom hovorili, viem, že komisia sa veľmi intenzívne zapája do diskusí s kan- kanadskými orgánmi Bohužiaľ ten problém zatiaľ nebol vyriešený, avšak dosahuje sa určitý pokrok a samozrejme od prvého dňa e, prevezmem od komisára Barota e, túto tému a budem to riešiť, aby sme v čo najkračom čase dospeli k riešeniu. Ďakujem. Ďakujem pani Rajtová. Uh, uh, Chcete, aby členské štáty dodržiavali solidaritu a prijali nejaké spoločné opatrenie alebo spoločné meradlo. Again? E, excuse me, I didn't understand your question. Can you take it... Prepačte, nerozumela som presne otázke. Chcete, aby členské štáty, no chcete ich prinútiť, aby mali solidaritu s Českou republikou a prijali tie členské štáty e, nejaké spoločné stanovisko alebo spoločné opatrenie. Áno, tak rada aj komisia už povedali, že máme spoločné stanovisko, je tu solidarita. Takže a v Kanade, že to nie je len o Českej republike, ale o Česk- celej Európskej únii. Máme spoločný prístup. A ten problém, ak by ten problém nebude, nebude vyriešený, tak a bude spoločná re- reakcia všetkých 27 štátov, ale ja som presvedčená, že sa nám podarí mm, čoskoro vyriešiť tento problém. Ďakujem pekne.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 Ďakujem veľmi pekne, vážený pán, teda vážená pani dezignovaná komisárka. Ja by som sa chcel vyjadriť k nelegálnej imigrácii. Vy ste povedali, a kolegovia to povedali, že do spoločenstva do, prichádza veľké, prichádzajú veľké vlny imigrácie a hlavne tie krajiny Južnej Európy sú najviac postihnuté. A ja si myslím, že tu je solidarita tým kľúčovým slovom. Tí, ktorí pochádzajú z Južnej Európy, vedia, že sem prichádza veľa imigrantov, avšak z hľadiska zdieľania ehm, tých bremien nevidíme, nezažívame nejakú veľkú solidaritu. A ako sa teda má odraziť v realite? Bude to dobrovoľné, alebo bude povinné určite záväzným spôsobom táto solidarita? Ďakujem pekne. Uh, I, I Ďakujem pekne, ja si uvedomujem uh, veľký tlak na niektoré krajiny, ktoré uh, sú postihnuté týmto problémom, ale chcel by som povedať, že veľká väčšina migrantov, či už legálnych alebo nelegálnych, prichádzajú tiež inými spôsobmi, či už lietadlami alebo inak, ale je to samozrejme problém v stredozemí, ale tak ako povedal pán Busutil a iný, spôsobuje to množstvo tragédií, ľudia prichádzajú o život a je to problém a je zodpovednosťou celej Európskej únie, aby to riešili. Ja si myslím, že solidarita, so solidaritou sme už pokročili. Máme mechanizmy. Ja sama som sa zaviazala niektoré z nich posilniť, napríklad Frontex, projekt na Malte. Chcem, aby sa stal trvalou súčasťou politiky EÚ teda presídlenie a chcem presvedčovať členské štáty, aby sa zúčastňovali na týchto projektoch. Myslím, že Úrad pre azyl a migráciu bude veľkou pomocou a rovnako sa zavezujem spolupracovať so susednými krajinami, aby sa to zúčastňovali, čo sa týka readmisie a zabraňovanie nelegálnej migrácii a rovnako musíme globálne spolupracovať na zlepšení situácií tak medzi EU a susednými krajinami. E, úprimne si nemyslím, že nie je politicky možné nútiť členské štáty znášať solidaritu. Môžeme posilňovať nástroje, stimuly, povzbudzovať ich, vyviať politický tlak, ale zaviesť povinnú solidaritu, to nie je možné. Máme hospodárske a politické nástroje, ako to e, podporiť a ich využijem v čo najvyššej možnej miere, ale rovnako musíme byť realistickí. Ale spoločne s parlamentom komisia chce spolupracovať s členskými štátmi a žiadať ich, aby príjmali väčšiu mieru zodpovednosti. A to nie len slovne, ale aj v praxi. Ďakujem teraz opäť pán Papa Nikolau. Ďakujem veľmi pekne, vážený, vážená pani dezignovaná komisárka. Ja som si vypočul mm, s veľmi pozorne vašu odpoveď. Avšak, preniesme sa do roku 2008, 25% mm, z tých, ktorí boli zatknutí e, v Grécku, 16% v Španielsku, 15% v Taliansku a podobné percento v Portugalsku. A boli imigranti. No a to je tá nerovnováha. A otázka je, či budeme mať nové štruktúry a nástroje na príjmanie migrantov, vzhľadom na ten počet. Sú tu problémy aj s veľkosťou, to je s infraštruktúrou a budovami. No a okrem infraštruktúrneho problému dá sa čakať nejaké praktickejšie riešenie tých najzraniteľnejších. Nož, áno, ja si myslím, že veľmi dôležitou časťou solidarity v rámci EÚ je aj to, že členské štáty pomôžu iným krajinám posilniť svoje kapacity na príjmanie, na transfer technológií, odborných informácií, zdieľanie, zdieľanie informácií a tak ďalej. Sú na to spôsoby. Krajiny sú pod veľkým tlakom, či už je to dočasné alebo trvalé. Treba budovať kapacity na príjmanie utečencov. No a to sa v Európskej únii podľa môjho názoru dá zlepšiť. A solidarita má viacero tvári, viacero rozmerov. Potrebujeme bojovať a spolupracovať boj proti nelegálnej migrácii, ale treba si tiež uvedomovať, že nesieme našu mieru zodpovednosti a musíme chrániť tých, ktorí to skutočne potrebujú. A na to potrebujeme zlepšiť kapacity. Ďakujem pekne. No a teraz pán Albrecht. Ďakujem pekne, vážená pani Malmström. Toto bolo veľmi zaujímavé E, doplne, ktoré sme venovali aj základným právam ochranou osobných údajov. Dôležitá je primeranosť bezpečnostnej politiky. politike. Áno, toto si všetko cením, ale mňa by zaujímalo, že aký je váš názor, keď ide o detailné otázky. Takže ja tu mám tri detailné otázky. Takmer odpoveď áno alebo nie. Boli by ste za revíziu tej očividne neprimeranej smernice zadržiavaní údajov potom budete za dostupné práva pre občanov, aby vedeli o tom, že sa oni zbierajú osobné údaje v rámci sa oni zbierajú osobné e, údaje v rámci súdnych a policajných orgánov. Potom boli by ste za tú možnosť, že keď dojde k porušovaniu ľudských práv, ako napríklad, keď e, ide o presun údajov mimo Európskej únie, ako by ste túto oblasť riešiť. Pani Malmström. Mala by som povedať áno alebo nie. A čo sa týka tej smernice na zadržiavanie dát, tak e, tu budeme samozrejme prehodnocovať začiatkom budúceho roka a vtedy sa budeme zaoberať všetkými týmito témami, ako je primeranosť, ochrana osobných údajov, náklady, využiteľnosť a tak ďalej. Potom, čo sa týka tej politiky, v tom smere, ako ste spomínali, áno, máme určitú politiku v Európskej únii, naši občania sú chránení. To znamená, že je dôležité, aby sa dodržiavala konvencia o ľudských právach a to už spadá aj do kompetencie pani Reding, ktorá isté veci to už vyplacovali. Potom, čo sa týka vyhodnotenia toho dátového systému, dôležité, aby sme viedli stály dialog s ombudsmanmi pre osobné údaje v členských štátoch. Dôležité je si byť vedomý toho, aké údaje sa zbierajú a dôležité, aby občania vedeli, kedy sú o nich vymieňané nejaké údaje, ktoré by ich mohli nejako poškodiť alebo ktoré mohli negatívne ovplyvniť ich žid. Toto je jeden z aspektov. Sú to aj rozličné typy systémov, ale to bude musieť spoločne riešiť pani Reding. Ešte raz, pán Albrecht. Dobre, tak neviem, či ste povedali áno alebo nie, ale teším sa už na tú prácu. Čo sa týka bezpečnostných opatrení, Rada a komisia častokrát spomínajú fakty a informácie, ktoré by e, oprávňovali takéto opatrenia. Vo viacerých prípadoch sme nedostali tieto informácie dokumenty, boli tam rozličné dôvody, tak napríklad tu boli určité požiadavky zo strany USA. Na našom výbore pani Napolitano povedala, že to nebola pravda. Potom, čo sa týka Lisabonskej zmluvy, máme tu, štyri, máme, tu, máme tu plné právo na prístup týmto dokumentom. To znamená, že sa chcem spýtať, budete nám posielať všetky dotknuté dokumenty okamžite? Malmström. Pani Malmström. Nie, nie je možné položiť otázku takýmto spôsobom. Sú to všetko dôležité a zložité témy. Ja by som sa chcela zaviazať tomu, aby vy ako legislatívci ste mali rovnaké informácie ako rada. To áno. Čo sa týka vnútorných záležitostí, si musíme uvedomiť, že je tam určitý podiel klasifikovaných informácií. Samozrejme, vieme, že niektoré informácie boli v dispozícii predsedníctvu alebo koordinátorom a niektoré neboli zverejnené vôbec. O tomto musíme diskutovať, tu ide o rámcové rozhodnutie, ktoré sa týka komisie a parlamentu. Viem, že pán Barózo chce ísť touto cestou. To znamená, že musíme riešiť aj otázku, musíme riešiť otázku klasifikovaných dokumentov, ale jednotným spôsobom. Myslím si, že komisia sa k tomu vráti veľmi skoro. Možno, že pán Bározo to otvorí už v úvodnej, úvodnom príhovore, keď sa bude hlasovať. Dôležité, aby ste mali maximum informácií, aby ste mali rovnaké informácie, čo sa týka ich kvality. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pani Fajon. Thank you. Um, vem, da ste že utrujeni, ampak še eno zelo pomembno vprašanje je ostalo, posebej za... Ďakujem pekne. Boli to rozličné témy, ale je to dôležitá otázka, ktorú musím položiť. Pre všetkým sa to týka tých, ktorí nie sú ešte súčasťou Európskej únie, ale ktoré majú jasnú perspektívu. Ide to napríklad o Bosnu a Hercegovinu, Albánsko títo občania čakajú v radách pred, pred veľvyslanectvami a žiadajú o, o víza. Toto je veľmi tragické pre všetkým pre mladých ľudí. To znamená, že bude konať Európska únia rovnakým spôsobom, ako konala v oblasti Čiernej hory, v prípade Čiernej hory a Srbska. A to znamená, že navrhnete zrušenie vízovej povinnosti, aj keď nie všetky podmienky boli splnené či už teraz, vo februári alebo marci, jednoducho preto, aby sme mali dostatok času, aby sa ukončili všetky procedúry a bolo by realistické očakávať liberalizáciu víz pre Bosnu a Hercegovinu a, a Albánsko ešte pred letnými prázdnami, teda do júla? Kedy konečne zrušíme všetky vízové bariéry e, na Balkáne, a tu konkrétne myslím Kosovo? Uľahčenie vízového režimu je veľmi dôležitým nástrojom pre našich susedov. Bolo to aj súčasťou programu švédskeho predsedníctva, kde sme zrušili vízovú povinnosť pre viaceré štáty. Takže pani Fajon, áno, je to veľmi dôležité pre všetkým pre mladých ľudí, aby oni cítili súčasťou Európy. Ja si myslím, že toto je skutočne zásadné. Ak chcete byť ale kredibilní a keď ide o rozširovanie, musia byť kritéria splnené. Plnili ich tri štáty, mohli sme ísť o krok ďalej. Ešte nie sú splnené, čo sa týka Albánska, Bosny a Hercegoviny. Európska komisia ale chce poskytnúť podporu tým štátom, aby čo najrychlejšie mohli splniť tieto kritéria. Lebo na ťahu sú tie krajiny. Komisia môže podporovať, ale štáty musia splniť svoje úlohy. A kedy tieto úlohy splnia, tu vám neviem povedať žiaden dátum. Myslím si, že je tam ešte dosť práce a myslím si, že mohli by sme niečo spraviť aj v tomto roku, ale všetko závisí od kritérií. Čo sa týka Kosova, ako viete, Kosovo nebolo od začiatku súčasťou toho vízového dialogu, ale môj predchodca v komisii, pán Baro, bol, bol rozhodnutý ísť cestou systému uľahčenia vízovej povinnosti. To znamená, že môžete rátať s tými, čo skoro sa s tým na vás obrátime. Pani Fajon ešte. Um, sa s vami, da morata Bosna i Hercegovina na... Ďakujem pekne. Súhlasím s vami, že Bosna, Hercegovina a Albánsko musia splniť všetky kritéria, tak ako ostatné krajiny. Ale ja sa chcem spýtať, Srbsko a Čierna hora v júli minulého roku nesplnili všetky kritéria, ale napriek tomu komisia navrhla zjednodušiť vízový režim a Bosna a Hercegovina a boli vylúčené z toho. Môžeme predpokladať s takýmito krokmi, a môžeme očakávať takéto kroky aj teraz, na jar, alebo nie. A teraz doplňujúca otázka. Keď ide a možnosť cestovania občanov Európskej únie do USA, sú tam určité platby, ktoré sú s tým spojené. ako chcete riešiť túto oblasť. Yes, thank you. On, on the first... Eh, Ďakujem pekne. Čo sa týka tej prvej témy, my chceme spolupracovať s Bosnou a Hercegovinou a Albánskom a pomôcť im splniť kritéria. Keď budú pripravení, príde komisia s návrhom. Potom je dôležité si uvedomiť to, že ministri príjmajú rozhodnutia a nie všetci ministri zahraničných vecí chcú ísť touto cestou, ale budeme aj s nimi spolupracovať Dôležité je, aby oni naplnili tie kritéria. A teraz tá druhá časť. Áno, tým sa zaoberáme, komunikujeme s americkými orgánmi, táto problematika ESTA, riešime to, či to je porovnateľné s vízami a e, sme proti takým dodatočným poplatkom. Teraz sa tým zaoberá kongres a čo najskôr očakávame odpoveď. My to sledujeme veľmi intenzívne a povedali sme je veľmi jasne americkým orgánom, čo si o tom myslíme. Jetzt. Ďakujem pekne. A teraz pán Weber. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani kandidátka. Dnes sme si vyučili už eh, skutočne eh, veľa o právach, o právach menšín, o právach detí. To je pre nás všetkých veľmi dôležité, ale eh, pre tieto otázky máme novú komisárku, a totiž kolegyňu Reding, ktorá zodpovedá za tieto otázky, ktorá sa ním bude zaoberať. Vy ste tvárou bezpečnosti, vnútornej bezpečnosti v Európe. Ja dúfam, že si to uvedomujete, že práve týmto sa musíte zaoberať. No a ja by som sa chcel vyjadriť konkrétnejšie. Mnohí majú pocit, že ste sa prezentovali veľmi sympaticky, ale v konkrétnych výpovediach, bohužiaľ, ste nešli až tak do hĺbky E, dva príklady e, liberálov. Kolega Alfano, kolegyňa Alfano sa spýtala o mafi- na mafiu. Vy ste povedali, že to je veľký problém a že talianské problémy sa s tým už nejako vyrovnajú. Pre mňa odpoveď vyzerá úplne inak. A kolegyňa Latford sa spýtala na boj proti terorizmu, že treba zosieťovať mm, mm, mm, zložky v Európe. Vy ste povedali, že to je veľký problém, ale uh, nevidím v tom žiadny návrh nejakého prepojenia. Takže tak ako kolega Albrecht, chcel by som konkrétnu odpoveď na dve alebo tri konkrétne otázky najskôr. Bol proti terorizmu. Budete predkladať návrh smernice, kde e, sa budeme operatívne zaoberať prepojením jednotlivých zložiek boja proti terorizmu v Európe. Čo sa týka Aerodaku, rád by som bol, aby ste v prípade e, neho nám mohli dať zabezpečiť prístup k jeho údajom. A tretia, Frontex. Mňa by zaujímalo, či Frontex v budúcnosti pri mene úloh dostane dáte práva, aby mohol kontrolovať vonkajšie hranice, čo doteraz nemôžu. Tri konkrétne otázky. Urobíte to áno alebo nie? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne nie je to nejaký rozpor medzi e, ochranou ľudských práv a bojom za bezpečnosť Európanov. To sú prepojené, to sú spojené nádoby. Ja nie som e, tá zlá policetka, ona tá dobrá. E, nie, ja budem obraňovať ľudské práva a tak aj bezpečnosť všetkých Európanov. No a pán Weber, k vašim ďalším otázkam. Odpustite mi. Mala som približne mesiac na preštudovanie tohto rezortu je to plné náročných otázok a skutočne nemám konkrétne názory na všetky tieto otázky. Ešte predtým, než som vôbec vstúpila do, do, do, do tejto pozície a dezignovaní komisári majú podobné problémy. Ja nemám dostatoč informácií. Ja chcem tiež, aby tie návrhy, ktoré tu predložím, sú založené na hodnotení na dobrých informáciách a preto by bolo nezodpovedné, keby som tu dávala konkrétne odpovede predtým, než sa oboznámim so všetkými týmito vecami. No a ja myslím, že som aj zodpovedala, možno, že ste tomu nerozumeli dobre. Ja som nepovedala, že len mafia je len talianská záležitosť. Ja som povedala, že musíme spolupracovať s Talianmi, pretože mafia uh, je rozšírená po celom svete, takže je to európsky problém a chcem, to riešiť z európskej perspektívy a konkrétnejšie návrhy o tom ešte predložím, no aj samozrejme na základe talianských skúseností, pretože oni majú viac skúseností ako iní. Takže to možno nebolo celkom jasné. No a čo sa týka Eurodaku, áno, to je nový návrh, ja vám predložím nový návrh už podľa Lisabonskej zmluvy. Rada tiež povedala, že majú tam byť obsiahnuté aj trestoprávne otázky, uvidíme, ako to bude spadať pod Lisabon. No a čo sa týka Frontexu, či by tiež mali mať právo moc alebo mandát kontrolovať štandardy? To bola vaša otázka? Áno, myslím, že áno. Áno, dohľad na to, aby sme mali jednotné štandardy a aby mohli poskytovať, mohli poskytovať vzdelávanie odborníkov a vedomosti na to, ktoré budú poskytovať členským štátom, aby dosiahovali spoločné štandardy na vonkajších hraniciach. No a v ostatných otázkach. Keď si ich dôkladnejšie študujem, tak sa k nim vrátim. No a ďakujem pekne ešte raz, pán Weber. Ďakujem pekne. Všetci chcú vyvážiť tie témy, to je správne. To svedčí dobrej komisárke. Ja by som bol však rád, ak by komisárka mala aj vysoké ambície, a bude sa zaujímať o portfólio. Ja ďakujem za odpovedi aktivity boli teraz konkrétne. Ja som si počul, že máte nejaký konkrétny návrh pre policajnú spoluprácu, e, že príde konkrétny návrh o boji proti mafii. No a čo sa týka hodnotenia Frontexu, e, tak to s tým som tiež spokojný. No a e, ako bude tak, tak sa teším na našu ďalšiu spoluprácu. Pani Malmström, a teraz vaše záverečné slova. Ďakujem pekne za vaše slova. No a ak si prečítate zápisnicu z tohto hearingu, tak zistíte, že väčšina otázok bola o azyle a migrácii. Takže preto som sa venovala viac týmto otázkam, ale uistím vás, že vysoký význam e, pripisujem bezpečnostnej stratégii, internej bezpečnostnej stratégii a teším sa, že konečne budeme musieť zaoberať týmito otázkami konkrétnejšie ak si pozriete tie nástroje, smernice agentúry na boj proti cezhraničnej kriminalite, boj proti terorizmu, boj proti nelegálnemu obchodovaniu, pašovaniu, internetová kriminalita, kriminalita súvisiaca s mafiou. O tom všetkom budeme predkladať návrhy, pretože aj o tom som hovoril, no ale ako ste povedali, dúfam, že budeme mať ešte možnosť čoskoro sa stretnúť a pri tej príležitosti budeme hovoriť o všetkých týchto otázkach oveľa, oveľa detaľnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Pani Malmström, ďakujem vám všetkým eh, veľmi pekne kolegovia. Bol to hm, veľmi dlhé a náročné vypočutie. Boli to presne 3 hodiny, takže dovolte mi na záver vám oznámiť, že this hearing The coordinate... Mm, Zasadnutie koordinátorov sa uskutoční v tejto miestnosti o 13.30, čiže 1.30 po obede. A budeme hodnotiť toto vypočutie a potom o 14.00, to druhé hodine po obede, sa tu, tu zasadne výbor Libe. Takže ďakujeme vám veľmi pekne, pani Malmström. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme.